Guten Tag. Dobrý deň, začneme naše zasadnutie. Nechcem nechať pani komisárku dlho čakať. Je nejaký eh, problém s programom, s agendou, nie je tomu tak, prejdeme k bodu 2. Máte pred sebou zápisnicu z posledného zasadnutia, máte to na stole pred sebou, môžete sa na to pozrieť a môžete mi na konci schôdze povedať, či máte nejaké výhrady alebo nie, pokiaľ nie, tak je to prijaté. Toto stretnutie sa znova nahráva a vysiela sa v našom televíznom e, kanáli na, okrem češtiny, češtiny, litovčiny, lotištiny um, a ďalšieho jazyka máme všetky ostatné jazyky k dispozícii. Myslíte prosím na to, že zajtra, zajtra sa nestretneme v, to, v tejto miestnosti. Zajtra ráno, keď budeme hlasovať, budeme sedieť v budove Jan 4Q1. Takže v miestnosti 4Q1 budeme zajtra od rána. Poprosím vás, aby ste všetky svoje veci a dokumenty zobrali so sebou, ktoré budete zajtra potrebovať. Pre, nenechajte Nepíšte si tu nič, pretože zrejme pri hlasovaní budete chcieť vedieť, o čom hlasujete. Dobre, poprosím vás, aby ste si vo svojich podkladoch eh, našli správu o našej návšteve kultúrneho hlavného mesta Peč. Pozrite si to, bola to veľmi úspešná misia. Ja chcem poďakovať eh, výslovne podpredsedovi parlamentu to tu pánovi Tekešovi, ktorý viedol túto delegáciu, je členom nášho výboru. A takisto sa chcem poďakovať spolupracovníkom zo sekretariatu, pani Tulink a pani Kanu, ktorí to fantasticky zorganizovali. Naša delegácia mala možnosť hovoriť aj s maďarským ministerským predsedom. Takisto sme mali veľkú odozvu vo verejnosti, takže si myslím, že keď pôjdeme do krajín, do krajín pardon, kde sme neboli tak často, tak nás veľmi dobre vnímajú. Myslím si, že práve kultúrne hlavné mesto Peč a tá delegácia, ktorá ho navštívila, mala veľmi dobrú odozvu v tlači aj v spoločnosti. Keď by pani komisárka prišla práve teraz. Bola by som sa, te, veľmi by som sa potešila. Chcela by som privítať pani komisárku znovu je u nás vo výbore. Je to takmer už normálna vec, že nás chodí pozerať. E, budeme tu mať pravidelnú výmenu názorov a máme tu viacero zaujímavých bodov, o ktorých by sme chceli spolu s pani komisárkou hovoriť. Práve chceme prijať pracovný program pre rok 2011 a po zhruba 10-11 programov, rokov po tom, čo sme prijali program. Myslím si, že je najvyšší čas hovoriť s vami o tých zaujímavostiach v rámci našich priorít. V skutočnosti budeme mať po roku 2014 nový program, ale je dobre, že ste tu, pretože môžeme s vami hovoriť, aby sme mali na konci skutočne ten najlepšie štrukturovaný program, aký môžeme dosiahnuť. Pani komisárka, teraz máte e, priestor na váš príhovor a potom budeme mať čas až do 16.30, aby sme s vami mohli hovoriť o aktuálnych otázkach a problémoch. Ďakujem vám veľmi pekne. Pani predsednička, milá Doris, milí kolegovia, dámy a páni, som skutočne rada, že môžem participovať na tomto štruktúrálnom dialogu, ktorý máme pravidelne s parlamentom a chcem sa poďakovať výboru za veľa kvalitných správ, ktoré sa nám podarilo završiť v rámci smerovania nášho programu. Som rada a som presvedčená, že budeme aj v roku 2011 pokračovať na návrhoch komisie, pokiaľ ide o nové návrhy a pokiaľ ide o nové programy v rámci našej agendy, v rámci vzdelávania a kultúry. V mojich úvodných, pri, uh, e, v mojom úvodnom príhovore sa budem sústrediť na tri, prího, na tri oblasti. Predovšetkým mládež, súvisí to so zelenou knihou a potom ešte šport. Čiže začnem so stratégiou Európa 2020. Zajtra komisia príjme svoj pracovný program na rok 2011 toto je začiatkom našej cesty smerom k cieľom, európskym cieľom 2020. A takto začneme implementovať naše iniciatívy. Hlavným odkazom iniciatívy Európa 2020 je jasný. Ak chceme výjsť z krízy eh, v rámci našho sociálneho modelu, potrebujeme šikovné, inkluzívne a udržateľné podmienky rastu. Toto odzrkadľuje náš cieľ vo vzdelávaní a školacích programoch. Musíme sa snažiť dosiahnuť excelentnosť a ekvitu. Nie, nie je tu žiadny kompromis. Musíme mať obidve, musíme obidva ciele dosiahnuť. Mládež v pohybe, mládež v akcii, to je, našim, to je našou vlajkovou iniciatou, iniciatou v rámci vzdelávania a školenia. Musíme dať ľuďom prostriedky, aby si uvedomili svoj vlastný potenciál v rámci znalostnej spoločnosti. Európania musia byť schopní e, aktívne reagovať na požiadavky v rámci trhu práce. Naše univerzity sa musia dostať medzi tie najlepšie vo svete. Ale musíme zabezpečiť, aby vzdelávanie prinieslo príležitosti každému a pomohlo vyrovnať e, nerovnalosti, nezrovnalosti. Nie každý totiž to našiel miesto v novej ekonomike. Pre niektoré skupiny našej spoločnosti nie je dostačujúce, aby mali prostriedky pre znalostnú ekonomiku, pretože častokrát sú vyčlenení už od samého začiatku. Musíme aktívne integrovať práve týchto ľudí do nášho vzdelávacieho a školiaceho systému, tak formálne aj neformálne. Mládež v akcii, pani predsednička, je e, kľúčovým prvkom Európy 2020. Myslím si, že e, zacieľuje našu skutočnú prácu aj v tomto výbore a prináša novú energiu do vzdelávania a školiacich reform v našich členských štátoch. Dovolte, aby som povedala pár slov o tom, ako chceme začať implementovať tento program e, Mládež v akcii. Na budúci rok spustíme novú strategickú iniciatívu, Modernizing Higher Education, modernizácia vyššieho vzdelávania. Naše ciele sú jasné. Chceme rozšíriť prístup pre študentov zo všetkých e, kultúrnych pozadí, aby sme sa priblížili európskemu cieľu 40 mladých ľudí, ktorí sa dostanú do terciálneho systému vzdelávania. Chceme zabezpečiť, aby absolventi vysokých škôl, škôl mali zručnosti, aby našli prácu. Chceme priniesť otvorenosť a transparenciu do e, systému vyššieho vzdelávania, aby každý videl e, celú širokú škálu diverzity e, našich inštitúcií, ktoré túto ponúkajú. A chceme umiestniť naše univerzity na globálnu scénu, tak aby európske vyššie vzdelávanie bolo spájané vždy s excelenciou. Dovolte mi spomenúť dve iniciatívy, ktoré berieme do úvahy. Chceme zlepšiť otvorenosť a preto chceme preskúmať uskutočniteľnosť nového systému pre mapovanie rôznych pozitívnych aspektov našich univerzít. Takýto systém by reflektoval diverzitu v európskom systéme vyššieho vzdelávania a pomohol by študentom urobiť dobre informované rozhodnutia, pokiaľ ide o to, čo a kde chcú študovať. Budeme takisto skúšať uskutočniteľnosť eh, študentských pôžičiek na úrovni Európskej únie v spolupráci s Európskou investičnou bankou a inými finančnými inštitúciami. Našim cieľom je zlepšiť transnacionálnu mobilitu študentov a zlepšiť prístup mladých ľudí k vyššiemu vzdelávaniu. Dovolte mi, aby som sa teraz vrátila k tomu vzťahu medzi excelenciou a ekvitou, rovnosťou. Na to, aby vyššie vzdelanie bolo skutočne inkluzívne, máme zodpovednosť, aby sme investovali do počiatočných rokov štúdia, štúdia vzdelávania. Navrhnem návrh, odporúčanie členským štátom, pokiaľ ide o politiku boja proti e, skorému ukončeniu štúdia, predčasnému ukončeniu štúdia. Toto je našim druhým európskym cieľom vo vzdelávaní. Chceme redukovať predčasné vzdelávanie školského vzdelávania pod 10 Tu navrhnem takisto e, odporúčanie na, o neformálnom a informálnom vzdelávaní. Tieto štátne rámce musia uznávať vzdelávanie a školenie. Musíme vytvoriť viac príležitostí pre ľudí, aby sa mohli rozhodnúť medzi vzdelávaním a e, univerzitným štúdiom. Celoživotné vzdelávanie je takisto hlavným cieľom pre financovanie programov vo vzdelávaní a školení. Ak chceme vedieť, ako najlepšie vyzdúť Európsku úniu vo vzťahu k vzdelávaniu, tak je dôležité, aby sme práve v programoch vzdelávania mali jasné a presvedčivé ciele. Naše programy prispievajú priamo mal, malému a inkluzívnemu rastu. Sú jasným postupom pre milióny našich občanov a využívajú pritom jasné a presné ciele. Momentálne nemáme dostatočné e, dostatočnú ponuku, aby sme odpovedali na dopyt po týchto programoch. Budúci rok prídeme s novými návrhmi, pokiaľ ide o novú generáciu programov. Tu skutočne chcem, buďme všetci ambiciózni, pokiaľ ide o naše spoločné programy. Takisto som presvedčená, že udržanie si určitej identity je správnou vecou. Avšak je aj správnym momentom, aby sme našli nové spôsoby e, zvýšenia ich, ich dopadu pomocou synergie, pomocou streamliningu cieľov a jednotlivých krokov, zjednodušením postupov a rozvojom kapacít, aby využívali podporné finančné prostriedky z iných zdrohov, napríklad z lokálnych alebo regionálnych. Pani predsednička, navrhujem, aby sme sa teraz aby sme sa teraz venovali niektorým myšlienkam, ktoré e, sa týkajú kultúrnych a kreatívnych priemysl- priemyslov. Tento rok bol dôležitý rok práve v tomto kontexte, aby sme dostali túto tému na politickú agendu. Kreatívny sektor hrá kľúčovú úlohu, e, pokiaľ ide o inovácie, posilňuje zručnosti, podporuje kultúrnu diverzitu, pričom využíva možnosti v rámci digitálneho rozvoja. Som presvedčená, že úloha Európskej únie, únie je pomôcť európskej kultúre, aby urobila tento krok smerom k digitálnym platformám a novým biznis modelom môžeme tieto výhody jednotného trhu preniesť aj do sféry kultúry, ale inteligentným spôsobom, kde by sme zobrali do úvahy, kde trh zlyháva a kde kultúrni aktéry potrebujú verejnú podporu. To znamená, že chceme uplatniť regulatórny rámec pre copyright, ktorý podporuje kultúrnu diverzitu a podporuje kreativitu medzi aktérmi kultúrnej sféry. Pokiaľ ide audiovizuálny sektor, mali by sme podporiť smerovanie smerom k paneurópskym licenciám pre tých, ktorí ich potrebujú a chcú. Zatiaľ, čo by sme respektovali základný princíp zmluvných slobôd. Budúci rok sa budeme venovať otázkám, ktoré boli spomenuté v rámci konzultačného procesu v Zelenej knihe. Našim cieľom je podporiť prostredie, kde by kreatívny priemysel prekvital, tým, že by sme ho urobili e, že by sme prístup k nemu a k financiám urobili jednoduchšie, že by sme monitorovali potreby nových zručností a že by sme zapracovali túto oblasť do regionálnych rozvojových stratégií a vytvorili kreatívne partnerstva, pokiaľ ide o vzdelávanie, biznis a verejné orgány. Kreatívny sektor nevytvára iba hospodársky rast, je to takisto najlepším dozorcom, pokiaľ ide o európsku kultúrnu diverzitu. Našim vyhlásením, pokiaľ ide o digitálne kino, podporujeme schému pre kina, ktoré sa idú pretransformovať na digitálnu technológiu. Táto podpora je nevyhnutná. Ak dovolíme kinopriemyslu pomôcť preklenúť tieto finančné nezrovnalosti, tak urobíme správny krok. Chceme podporovať verejný záujem v kultúre. Trh alebo trhy ako také tu nestačia. Potrebujeme verejnú podporu. Keď hovoríme o európskej identite, chcem sa poďakovať výboru za vašu skvelú prácu, pokiaľ ide o European Heritage, Heritage Labor označenie európskeho dedičstva, o čom, o čom budeme hlasovať zajtra. A ďakujem predovšetkým pani Pajadeliovej. Teším sa na pop- pokračovanie našej spolupráce, aby sa nám podarilo dosiahnuť čo možno najlepšie znenie textu. Spolupracujme, aby toto označenie získalo dôvoryhodnosť, prestíž, ktorú si zaslúži. Záver, na záver, pani predsednička, e, by som chcela predstaviť e, vyhlásenie, pokiaľ ide o šport v rámci tohto roku. Toto plánuje politický rámec pre európske a národné aktivity, ktoré majú podporiť vzdelávacie a sociálne a, e, stratégie. Naše vyhlásenie podporí usmernenie a podporí športové aktivity na všetkých úrovniach, tak amatérske ako aj profesionálne a je vlastne signálom nášho záväzku pre posilnenie našej práce v tejto oblasti. E, rozpočtové limity na národnej ako aj na európskej úrovni nám neumožňujú vytvoriť nejaký zmysluplný európsky športový program pre rok 2012. Ale myslím si, že je dôležité, aby sme podporili našu budúcu politiku praktickými krokmi a to na európskej úrovni. Budeme pokračovať v prípravných aktivitách, ktoré už začali v rámci ktorých začalo už 30 transnacionálnych projektov za posledné dva roky. Rozpočet na rok 2011 za ktorý ste sa tak veľmi zasadzovali, bude financovať, finančné, bude, zasaz, bude financovať aktivity pre rok 2012 a možno aj ďalej. Potom budeme v rámci potom budeme vlastne schopní vyhodnotiť aktivity e, v viacerých oblastiach športových aktivít a budeme môcť e, urobiť aj dopadovú štúdiu. Toto nám dá základ pre naše rozhodnutia, aby sme si vybrali možno najlepšiu formu pre budúcnosť európskych aktivít. Kolegovia, začala som hovoriť o rozpočtoch. Dovolte, aby som e, ukončila svoj príhovor e, tým, že sa poďakujem za vašu podporu, za podporu tohto výboru že ste boli proti škrtom v rozpočte, ktoré navrhla Rada pre rok 2011. Paralelne k našim prípravám pre nové programy strednodobý, strednodobá správa o rozpočte začala dosť vášnivú debatu, pokiaľ ide o ďalší finančný rámec. Spoločne máme jedinečnú možnosť reformu, pretvoriť náš rozpočet tak, aby skutočne slúžil politickým cieľom Európskej únie. Európa 2020 je základom pre spoločnosť založenú na poznatkoch, vzdelávanie je centrom. Musíme sa zamyslieť nad rozpočtom, ktorý by skutočne odzrkadloval tieto priority. Vzdelávanie, dámy a páni, je to, čo nám pomôže v rámci Európy dostať Európu na cestu do e, inkluzívneho rastu. Musíme bojovať za vzdelávanie, pretože vzdelávaním sa vyhneme najväčším ne nezrovnalostiam našej spoločnosti. Je to práve vzdelávanie, ktoré integruje naše rozličné komunity, práve v období, keď vzniká sociálne napätie. Dámy a páni, teším sa na spoluprácu s vami, aby sme dosiahli tieto ambiciozne ciele. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ďakujem veľmi pekne. Pani komisárka. Yeah, you are right. Education is the A and O. Máte pravdu, vzdelanie je alfa a omega. Tu alebo aj doma v nedelu, ale aj od pondelka do piatku, keď ľudia pracujú na ministerstvách, zabúdajú, že vzdelanie je naozaj kľúč ku všetkému. Teraz prejdem znova do Nemčiny. Inak by na mňa nadávali zasa kolegovia doma, že zanedbávam nemecký jazyk. V poriadku. Chcem sa ešte raz poďakovať. Vypočuli sme si, čo sú tie najdôležitejšie e, body, najmä tí, ktorí predčasne ukončujú e, vzdelanie. Môžeme si ale položiť otázku, čo tu môže urobiť Európska komisia. Domnievam sa, že boloňský proces musí byť ťažiskom činnosti Európskej komisie viac ako kedykoľvek predtým. Inak nedosiahneme to, čo si plánujeme. Myslím, že oblasť kultúry a kreativity je dôležitou aspekt, dôležitým aspektom našej práce a už si to pomaly uvedomuje aj verejnosť. V Berlíne som sa zúčastnila veľkého kongresu nedávno, volal sa Kultúra na západe. Myslím si, že každý alebo mnohí ľudia už pochopili v spoločnosti, že kultúra je driving force. Nechcem teraz klásť otázky, skôr dám slovo kolegom, pán Migalsky. Ďakujem bardzo pani Ďakujem veľmi pekne, pani predsednička, pani komisárka, takisto ďakujem. My sme sa stretli vtedy, keď eh, ste, eh, keď eh, ste bola vypočutá, mm, keď ste sa uchádzala o tento post, pamätám si na výmenu našich skúseností a viem, že som sa vás pýtal vtedy, aké prostriedky alebo iniciatívy um, uh, ste zamýšľali realizovať v súvislosti s našimi východnými susedami, susedmi. Uh, myslíte, že v budúcom roku sa budú realizovať nejaké nové iniciatívy, podčiarkujem slovo nové, to znamená, ktoré nie uh, existovali ešte predtým, v súvislosti so šiestimi našimi východnými susedmi a v rámci uh, a v rámci nášho politiky, nášho eh, východného susedstva. Pani Senčín, áno, eh, pani komisárka hovorila tiež niečo o športe. Z toho, čo ste povedali, tak vidíme, že to nebude veľmi rúžové. Nože ale napriek tomu sme sa nedočkali do konca oktobra unijného programu financovania eh, športu. Uh, ktorý by bol v súlade s Lisabonskou zmluvou. Takže kedy e, môžeme, po, e, kedy e, môžeme očakávať takúto publikáciu? A najdôležitejšie je, že či komisia bude pokračovať v tých doterajších programoch pre šport, ktoré financuje v rámci celoživotného vzdelávania. Takže nielen pre mládež, ale v rámci celoživotného, celoživotného vzdelávania a takisto, či sa bude v e, športe, či sa tým budeme zaoberať aj v rámci programu DAFNE, štrukturálneho fondu a ďalšieho, tak aby sme vytvorili lepšie podmienky vyfinancovania športových aktivít v Európe. A či takýto projekt bude možné e, možné uvítať už tento rok, prípadne na začiatku budúceho roku. Ďakujem. Pán Paňadeli. ďakujem. Som rada, pani komisárka, že vás tu máme. Budem hovoriť po grecky, pretože inak sa moji kolegovia budú na mňa hnevať, ale rozumiem, že vy chcete hovoriť po anglicky. Vrátim sa k prvej časti vašej prezentácii, kde ste hovorili o modernizácii vyššieho vzdelávania. Chápem to tak, že viete, respektíve poznáte všetko, pokiaľ ide o situáciu na univerzitách. A to súvisí aj s kultúrou a s kultúrou v Európe vo všeobecnosti. Pani komisárka, mysleli ste tu na nejaký konkrétny program, ktorý by sa spustil na to, aby sa, aby sa využívali e, lokálne štúdie naprieč viacerými univerzitami v Európe? Pani predsednička, ďakujem pekne za slovo. Vážená pani komisárka, chcel by som e, privítať vaše rozhodnutie, e, ktoré sa týka budúceho roku, kedy plánujete urobiť návrh nového programu, pokiaľ ide o modernizáciu vyššieho vzdelávania. Inými slovami, chcete pokračovať v rámci bolonských refóriem. Na jednej strane si myslím, že to prichádza dosť neskoro. Už to pravdepodobne malo dávno fungovať na to, aby sme sa vyhli nejakému váku medzi splnením prvej dekády bolonských cieľov a procesu pokračovania nášho úsilia. Som presvedčený, že filozofia zostane tak či tak rovnaká. Európska komisia, európske inštitúcie by mali ďalej podporovať e, niektoré programy. V niektorých vašich vyhláseniach ste uviedli, že ste spokojná s uplynulými desiatimi rokmi, pokiaľ ide o reformy vyššieho vzdelávania. Hovorili ste, že Bolonská deklarácia e, primela viacero krajín k tomu, aby spustili tieto bolonské reformy. Čiže už veľa vecí sa dosiahlo, ale ešte ste povedali, že stále máme pred sebou veľa práce v rámci vysokého školstva, a chceme dosiahnuť kľúčové ciele. Chcel by som od vás počuť, na základe akých pilierov budú tieto nové stratégie založené. Samozrejme, všetci sa na to tešíme. Takisto si myslím, že európske univerzity by mali byť oveľa viac otvorené, predovšetkým pokiaľ ide o potreby a požiadavky našich ekonomík. Mali by sme byť flexibilnejšími a dúfam, dúfam, že reformy v ďalšej dekáde sa budú sústrediť skôr na obnovu a modernizáciu kurikúl, pokiaľ ide o obsah a nie len pokiaľ ide o technickú harmonizáciu. Záverom by som vám chcel poželať veľa úspechov v ďalšej modernizácii vysokého školstva. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Chcem sa poďakovať za to, že ste prišli medzi nás, pretože to nám umožňuje pracovať v lepšom kontexte. Chcem zareagovať na dva body, ktoré ste spomínali. V prvom rade vzdelávanie a univerzity. Máme pocit, že v 21. storočí e, v Európe sa oslabili univerzity, majú veľa slabších miest a nepodarilo sa im pritiahnuť tých najlepších výskumníkov, najlepších študentov, nemajú ten najlepší inte intelektuálny potenciál. Netýka sa to len Európy. Európa tá stráca študentov, ale takisto sa nám nepodarilo pritiahnuť výskumníkov z iných kontinentov alebo z iných blokov, tak povediac. Mám na mysli najmä Južnú Ameriku a Áziu. Chcel by som vedieť, ako budete robiť to hodnotenie, na ktoré, o ktorom ste hovorili ako vyhodnotíte silné a slabé stránky univerzít? Vy ste to sami tak povedala, povedali. A potom, pokiaľ ide o štipendia, ako sa budú prideľovať? No a druhá vec, týka sa to tej kreativity a kreatívnych sektorov. Hovorili ste, že sme na kryžovatke veľa verejných investícií bolo e, uvoľnených, ale napriek tomu sme neurýchlili e, tento proces zásadným spôsobom. No a tu je dôležitá aj politika financovania komisia. komisie. Trh na začiatku nestačí, aj štáty musia e, investovať, aby naozaj sa spustil alebo urýchlil ten kreatívny sektor, napríklad digitálny. Ďakujem teraz pán Papa Nikolau. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Κυρία Επίτροπε, πράγματι είναι πολύ σημαντική η παρουσία σας για μας εδώ. Pani komisárka, váš príhovor dnes je pre nás veľmi dôležitý, pretože ste nás informovali a aktualizovali informácie, ktoré sa týkajú tejto situácie a prezentovali ste vlastne celkové stanovisko komisie. Rozumiem aj váš problém, ktorý sa snažíte riešiť pokiaľ ide o predčasné ukončenie školskej dochádzky, je pravda, že e, žijeme v modernej spoločnosti, ale stále veľa mladých ľudí končí vzdelávanie predčasne. A preto by ma zaujímalo, koľko finančných prostriedkov bude alokovaných práve do tohto problému. Neviem, či je to niečo, na čo sa môžeme v budúcnosti tešiť, pretože peniaze nikdy nie je dosť. Ale druhá bod, druhý bod, chceme zabrať, máme tu problém, pokiaľ ide o deti, ktoré sa nedostávajú do školy, ktoré zaostávajú za vzdelávacím systémom. Bude komisia robiť nejakú iniciatívu alebo iniciatívy v tomto zmysle? Máte nejakú mapovanie situácie sociálnej, pokiaľ ide o to, koľko detí už prestalo chodiť do školy a kde sa uplatnili, ako sa o ne spoločnosť postarala? členské štáty by ich mohli nejako ďalej vzdelávať nejakým iným spôsobom. Je to dostačujúce, uspokojujúce? A potom tu mám ešte jednu otázku, hovorí pani predsednička. Hovorili ste tu o tom, že európske štipendia by ste chceli zaviesť. Máme európske štipendia v rámci programu Erasmus. Čiže bolo to zábavné, ako ste to predniesli a sú veľmi malé, ale ale skutočne ich máme. Čiže otázka je, ako ich budeme uplatňovať v rámci akých programov, či vôbec v žiadnom programe. Považujem za veľmi dobré, že ste v tomto kontexte spomenuli aj ERB. To je niečo, čo sme chceli už dávno mať, pretože títo práve majú peniaze a my nemáme. Čiže bolo by dobre, keby sme skutočne vedeli, ako si to vlastne konkrétne predstavujete. A teraz máte výslovo, pani komisárka, nech sa páči. Bueno, Uh, Ďakujem pekne. To sú skutočne veľmi zaujímavé otázky a skutočne zacielené na problém. Pokiaľ ide o partnerstvo, východné partnerstvo v kultúrnom programe bolo spustené už v roku 2010. Prvá časť sa sústredí na technickú pomoc, regionálny monitoring a podporný unit. A druhá časť je zasa výzvou pre návrhy, pokiaľ ide o posilňovanie kapacít v kultúrnom sektore. Pokiaľ ide o regionálne programy. Čiže celý tento balíček pre, východné pre východný program sa hovoríme tu o nejakých 12 miliónoch eur, ale chcela by som povedať, že včera som bola v Turíne, kde som sa zúčastnila na stretnutí z ITF a s našimi partnermi, predstaviteľmi tohto regiónu, ktorí reprezentovali vzdelávanie a kultúru a hovorili sme spoločne o spôsoboch spolupráce, aby sme zlepšili e, vzdelávanie, predovšetkým pokiaľ ide o praktické vzdelávanie. Chceme posilniť vzdelávanie a to sa týka predovšetkým sekundárneho vzdelávania, to je pre nás veľmi dôležité. V rámci východného partnerstva skutočne spolupracujeme veľmi progresívne. A teraz sa vrátim k ďalšej, k športu. Pokiaľ ide o šport, nevyzerá to až tak zle. Keď sa šport dostal do Lisabonskej zmluvy, tak nám dali možnosť, kompetenciu, ale nedali nám e, k tomu finančné prostriedky v rámci rozpočtu. Čiže nemáme rozpočtové prostriedky pre šport. Čiže pokiaľ ide o tento rámec, ktorý súčasne je platný, nemáme až do roku 2013 žiadne finančné prostriedky z rozpočtu, ale chcela by som vám povedať, že Možno, že to je aj nakoniec lepšie takýmto spôsobom, pretože máme pre, prípravné programy, ktoré ešte stále pokračujú a budú pokračovať až do roku 2012. Potom máme hodnotenie dopadu, ktoré sa zakladá na informáciách, ktoré budeme mať z týchto prípravných aktivít a vyhlásenie vlastne vydlaží cestu, pokiaľ ide o športové programy pre ďalšie pre ďalší finančný výhľad. Čiže dúfam, že týmto vyhlásením e, možno na začiatku decembra sa nám podarí získať to, čo som spomenula a snažíme sa dosiahnuť, aby sme mali situáciu, kde bude program v rámci športu skutočne pozitívny. A pokiaľ ide o univerzitné vzdelávanie, pokiaľ ide o vyššie vzdelávanie, keď ste sa pýtali, či sme skutočne zobrali do úvahy niektoré sociálne štúdie, ktoré e, sa na univerzitách e, urobili. Sú to členské štáty, ktoré sa rozhodujú, pokiaľ ide o to, akým spôsobom budú kurzy organizované na vysokých školách a čo sa bude učiť. Ale myslím si, že toto zmapovanie vysokých škôl a univerzit nám pomohlo trochu zmeniť veci. Momentálne sú univerzity organizované všetky na rovnakom princípe. Nie je tu nejaký rozdiel medzi technickými univerzitami alebo univerzitami, ktoré sa zaoberajú inou oblasťou. Niektoré univerzity zdôrazňujú práve taký, také zameranie, ktoré ste tu spomínali vy. E, vypracúvame štúdie, ktoré mapujú túto situáciu a myslím si, že do roku 2000, do mája 2011 sa nám podarí tieto štúdie skompletizovať. A chceli by sme skutočne rozlišovať medzi univerzitami na základe určitých kategórií, podľa toho, na čo sa v rámci svojich programov sústredia. A potom by sa vzájomne preuznávali tieto programy medzi univerzitami a na základe toho by sme mohli organizovať možno integrovanejší systém, kde by sa rozlišovala práve táto otázka. Toto nám umožní práve rozlišovať medzi tými štúdiami, ktoré ste tu spomenuli. A potom ešte tu bola otázka ohľadne modernizácie vysokoškolského vzdelávania. Myslím si, že neplýtvali sme časom, tak ako to tu bolo spomenuté, že sme niečo neurobili, čo sme už mali robiť, pretože bolonský proces potreboval tento, tento časový priestor. Aj teraz ešte stále sú univerzity a krajiny, ktoré nezvládli modernizovať vlastné univerzity, tak ako to vyžaduje bolonský proces. Ale teraz sa snažíme klásť e, pozornosť predovšetkým, pokiaľ ide o modernizáciu kurikúl, pokiaľ ide o autonómnosť univerzit, pokiaľ ide o financovanie univerzit. Čiže toto je, na čo myslíme, keď hovoríme o modernizácii univerzit A chceme, aby univerzity boli viac internacionálne, aby mohli konkurovať aj na medzinárodnej scéne. A to je práve niečo, čo veľmi potrebujeme. Kultúrne a kreatívne priemysly. Tu sa nám podarilo završiť otvorenú konzultáciu. Mali sme skutočne veľmi dobrú dobrý, dobrý feedback, pokiaľ ide o túto otvorenú konzultáciu. A teraz analizujeme inputové informácie, ktoré sme takýmto spôsobom získali a snažíme sa pripraviť základný dokument, pracovný dokument, ktorý by bol základom pre naše ďalšie rozhodnutie ohľadne ďalších iniciatív a rozhodnutí, ktoré potrebujeme na to, aby sme mohli podporovať a pomáhať eh, práve tejto oblasti. Pokiaľ ide o túto otázku, spolupracujem aj s komisárom Hánom, aby sme vedeli, akým najlepším spôsobom sa dajú regionálne finančné prostriedky využívať a podporujeme členské štáty v tom, aby využívali regionálne finančné zdroje, pretože skutočne sú veľkým prínosom pre miestne a regionálne úrady, respektíve administratívu. A teraz pokiaľ ide o predčasné ukončenie vzdelávanie, Deti, ktoré ukončia školskú dochádzku predčasne, alebo ktoré vystúpia zo vzdelávacieho systému, ktoré nedokončia sekundárne vzdelávanie, toto celé sa deje z viacerých dôvodov. Štúdie, ktoré boli u skutočnené ukazujú, že ešte tu je stále veľký diapazón príčin, prečo sa takéto veci deje. Napríklad nemajú deti podporu zo strany rodičov, Niektoré deti prestanú navštevovať školu, pretože nenajdu v škole žiadny dôvod, prečo by do nej mali chodiť, čiže ich nebaví chodiť do školy. Takže to, o čo sa chceme v budúcom roku pokúsiť, je, chceme vypracovať návrh, aby sme našli e, riešenia pre tento problém. Nie je to nejaký hotový eh, návrh, ako by sa celá situácia dala riešiť. Líši sa to. Ale keď sa nám podarí eh, skompletizovať eh, toto sumarizovanie nápadov a riešení, tak potom možno pravdepodobne nájdeme ten správny recept, ako riešiť a pohnúť sa vpred. Tieto deti, ktoré ukončujú vzdelávanie predčasne, chceli by sme im dať nejakú príležitosť, aby sa dostali a vrátili späť do tohto vzdelávacieho systému. Niektorí opustia vzdelávací systém úplne, ale sú tu aj také, takí mladí ľudia, ktorí majú skutočne potenciál na to, aby študovali, ale pod, potrebujú určitú podporu, potrebujú iné zaobchádzanie a preto musíme spolupracovať aj so školami v tejto oblasti a musíme sa snažiť e, urobiť pre nich vzdelávanie zaujímavejším. Skúsim uviesť príklad. Sú tu školy, ktoré napríklad kladú dôraz na šport, pretože veľa detí alebo mladých ľudí, ktorí idú predčasne opustia školský systém, e, by chodili do školy, keby tam bol väčší dôraz práve na šport. Vychádzam zo štúdií, ktoré takýto, takéto riešenie pod, tvrdili. Sú tu programy v rámci atletiky, v rámci športu, a vzdelávanie v umení, ktoré môžu deti prilákať, aby sa vrátili do systému vzdelávania. A pokiaľ ide o pomoc pre študentov, nejde, nehovoríme tu o štipendiách, hovoríme o požičkách, ktoré slúžia mobilite. A keď teraz hovoríme Momentálne od, konzultujeme túto situáciu. Hovoríme s investičnou bankou, aby mohli dať pôžičky študentom, ktorí by chceli byť a využívať e, programy mobility, aby skutočne boli schopní prijať to, čo im chceme sprostredkovať formou týchto programov. Čiže je to nejaká extra pomoc, dodatočná pomoc práve pre týchto študentov. Keď sa nám podarí dokončiť túto schému, tak vám ju predložíme a môžeme o nej hovoriť ďalej. Ďakujem. Thank you very much. No... Ďakujem pekne. A teraz máme 10 prihlásených kolegov, ktorí sa chcú vyjadriť. Vy nie, vy už ste tu neboli, už sa nemôžete prihlásiť. Prišli ste neskoro. Prosím vás, nepýtajte sa to, čo už sa pýtali vaši kolegovia. Pán Boris, nech sa páči. Šanová pani komisárka, ogromne Vážená pani komisárka, ja sa chcem veľmi srdečne poďakovať za tento veľmi ambiciozný program a mám dve otázky. Najdôležitejší dokument Stratégia 2020 vo vyššom školstve. Vy ste hovorili o bolonskom procese, o o, uznávaní európskych vysokých škôl a predovšetkým ich porovnávanie s Amerikou a s Indočínou. A moja otázka sa týka kvalitatívne e, úrovne. My sme za, za my máme 10%, o 10% vyššie štúdie. ale a, členské, a kedy budú členské štáty hotoví za 10 rokov, to je obrovský, e, obrovský kus práca. Nie som až takým optimistom, ale tieto údaje sú skutočne kľúčové. A druhá otázka, ktorá sa týka e, ďalšieho dokumentu by sme chceli eh, podporiť význam, eh, podporiť význam kultúry ehm, aj v oblasti filmov. Pre všetkým, čo sa týka európskych hodnot, eh, tie európske hodnoty môžeme takto sprostredkovať aj do najvzdialenejších oblastí. To znamená, že ten fond vzájomnosti vlastne by mohol byť použitý aj na financovanie takýchto takýchto kín. Ďakujem, Kama Evart. Áno, ďakujem, pani predsednička. Pani komisárka, ja mám jednu prozbu a jednu otázku. Tá prozba sa týka inklúzie kultúrnej rozmanitosti a kultúrnych aspektov v celej celkovej politike Európskej únie. My vieme, že vy ste tu veľmi angažovaná a nám je to absolútne jasné, že tu máte skutočne veľmi otvorné srdce pre kultúrnu rozmanitosť, ale stále musíme konštruovať, že pokiaľ ide o tematické oblasti, ktoré sa netýkajú priamo kultúry, tak sa potom kultúra ako prierezová úloha, kultúrna rozmanitosť, toto sa potom zámetie pod stôl a my e, si musíme jednoducho urobiť nejaký program, ktorým sme sa potom zaoberali. A ja chcem požiadať e, vás ako komisárky, aby ste u svojich kolegov posilnili svoj vplyv tak, aby sa skutočne otázka prírozovej úlohy, kultúrna rozmanitosť, aby sa toto viacej používalo v Európskej únie, aby sme stále sa nemuselo si aby sa nemuseli doprosovať, aby to zohľadňovali. A čo sa týka športu, uh, Mm, tu mám otázku v závislosti a v súvislosti s tou predchádzajúcou diskusiou v našom výbore. My sme predsa hovorili o tom, že, že je tu isté prepojenie Lisabonskej zmluvy a politiky športu. A pre u nás, pre nás je absolútne jednoznačné, že pre najmenšom v tej štúdii, ktorá sa robila, tu nie je uvedená možnosť, že by Európska únia e, bola činná um, a agovala aj v oblasti legislatívnej, v oblasti športu a my sme chceli komisiu teda poprosiť, aby sa prípadne zaujímala o licenzovací postup pri sprostredkovateľov alebo manažerov, tých manažerov pre všetkým, pri tých mladých ľuďoch, ktorí sú v rámci Európy sprostredkovávaní. Myslím, že tu máme všetci trochu obavy, či tieto oblasti neprídu skrátka a my jednoducho chceme, aby sa eh, a my vieme veľmi dobre, že z našich združení a z našich klubov tieto majú veľké očakávanie od Európskej únie a eh, jednoducho nám to a takisto nám hovorili, že, že tu sa toho deje veľmi málo. My máme veľké združenia, ktoré si to môžu trochu regulovať, regulovať, ale potom tu máme malé združenia, u ktorých nie je možné toto robiť a títo jednoducho dúfajú, aby sa nejaká úprava urobila. My by sme chceli, aby ste špeciálne aj v tejto oblasti, ktorú my ako parlament takisto zastrešujeme, aby ste tu takisto bola činná. Ďakujem, hovorí pani predsednička. Pán Matula. Ďakujem, pani komisárka, pani predsednička. Chcem sa spýtať na prepojenie medzi vzdelávaním v školách a športom. Pred mnohými rokmi šport priťahoval deti do školy, ale dnes, bohužiaľ, zdá sa, že šport vyvoláva strach v mnohých malých deťoch. Je to veľmi závažný fenomén a ešte e, tu máme dva dôležité aspekty. Obezita detí, čoraz mladších detí a takisto to predčasné ukončovanie štúdia. Myslím si, že práve e, šport by mohol pritiahnuť mladých ľudí do škôl. A to je dôvod, prečo sa vás pýtam, akú máte dlhodobú aj krátkodobú víziu a ako chcete e, posilňovať prepojenie športu a školského vzdelávania, ako chcete napríklad zlepšiť športové programy v školách a tak ďalej. Ďakujem, pán Kelly. Ďakujem, pani predsednička. Chcem sa spýtať na mnohé veci, ale budem sa sústrediť iba na dve. Bol som rád, keď komisárka hovorila o novom systéme pre e, zmapovanie slabých a silných stránok univerzít. Toto naozaj veľmi teraz potrebujeme, pretože univerzity aj v mojej krajine často žijú v izolácii, preháňajú svoju vlastnú e, dôležitosť sú príliš drahé, ale na druhej strane nemajú dobrý výkon. Myslím si, že nový hodnotiaci systém pre univerzity určite potrebujeme, ale musím povedať, že napriek tomu niektoré univerzity sa dobre adaptujú. Boli sme v Santiagu pred niekoľkými mesiacmi a tam sme videli dobrú interakciu medzi univerzitou a podnikateľským prostredím. Bol to dobrý príklad a to musíme podporovať. Druhá vec, chcel by som vedieť o niečo viac o celoživotnom vzdelávaní. To je dôležité pre vedomostnú ekonomiku. A tretia vec, som veľmi rád, keď som počul e, pripomienky kolegu o športe. Myslím si, že Európska únia musí podporovať šport v tom základnom prostredí. Ten cieľ do roku 2020 zapojiť viac aktívnejšie do športu 100 tisíc ľudí, to je naozaj veľmi dobrý cieľ. My sa príliš sústredíme na profesionálny šport. Hovorilo sa napríklad, Wayne Rooney povedal, že Manchester United nie je pre ňoho príliš eh, ambiciózny, dosť ambiciózny a to je naozaj až, by som povedal, perverzné. My musíme ísť proti takýmto veciam, my sa musíme sústrediť na to, aby v tom základnom prostredí ľudia sa viac zapájali do športu. Ďakujem. Stojanov za това, госпожо Ďakujem, eh, pani predsedníčka. Mám jednu otázku, ktorá sa týka iniciatívy komisie v oblasti vzdelávania kultúry. Túto iniciatívu v zásade eh, vítam, teší ma aj jej úspech. Ale mám jednu následovnú otázku. E, život ľudí závisí stále viac a viac od médií. Chcel by som vedieť, či sa v tejto oblasti pracuje, a to konkrétne, e, či sa hľadaj, hľadajú rozhrania medzi kultúrou a médiami. Myslím si, že by sa mala nájsť nejaká primeraná forma. A keby to existovalo, tak by z toho profitovali nielen ľudia, ale aj média, aj kultúra, aj oblasť vzdelávania. Mm, ja nemám nejakú konkrétnu otázku, pretože hovoríme tu o športe a myslím si, že pani komisárka už pochopila, o čo nám ide, že máme skutočne záujem o podporu športu. Nakoľko kolegovia už sa pýtali na šport, nebudem hovoriť ešte to isté, len chcem sa poďakovať pani komisárke, že ste prišli. To je múdre, hovorí pani predsednička. Ďakujem pekne. Pani predsednička, ďakujeme pani komisárka. Skutočne sa e, pripájam k tomu, čo povedala pani Paliateliová, že skutočne vo všeobecnosti na univerzitách a e, v školách by mali byť humanitné vedy viac akcentované. V tomto výbore, pani komisárka, pracujeme s otázkami, ktoré sa zaoberajú e, kultúrou a turizmom vo všeobecnosti ako to vyzerá e, v komisii? Máte tu nejaké e, prepojenie medzi jednotlivými rezortami, pokiaľ ide o spoluprácu s komisárkou pre kultúru a turizmus? Ďakujem pekne za slovo a ja by som sa chcel poďakovať za vaše slova, keď ste hovorili o modernizácii univerzít. Ja by som sa chcel spýtať jednu vec. Myslím si, že bolonský proces je príliš pomalý. A členské štáty a Európska únia jednoducho nerobí v tomto ohľade dostatočnú prácu. Univerzity sa cítia byť opustené, izolované. Zdá sa, že v Strednej Európe a tieto veci prebehli lepšie a možno v niektorých jednotlivých členských štátoch, ale je tu určitý, určitá časť Európskej únie, kde sa tento bolonský proces nepodarilo realizovať dostatočne. Musíme jasne povedať, univerzity, ktoré nebudú dávať študentom európske diplomy, napríklad v Taliansku, aby tí študenti, ktorí nedostanú takéto uh, certifikáty od univerzít, nemôžu ísť pracovať do ostatných štátov. Čiže takýmto univerzitám by sme nemali uh, dávať podporu. Dôležité sú stimuly a spoločné certifikáty na univerzitách a ukončenie univerzitného, e, univerzitného štúdia je veľmi dôležité. Musíme byť skutočne prísni potom budeme jasne vedieť rozlišovať medzi tým, ktoré univerzity dávajú diplomy v rámci bolonského procesu a ktoré nie. Pani Francis Schmidt. Ďakujem, pani predsednička, pani komisárka. Chcela by som reagovať na to, čo ste hovorili o kreatívnych sektoroch, pretože naša, náš výbor o tom predkladá iniciatívnu správ, správu. Zelená kniha vyvolala rôzne príspevky, o ktorých sa konzultuje a je jasné, že existuje veľká rôznorodosť týchto kultúrnych a kreatívnych sektorov, či už e, v kultúrnych e, rozmeroch, alebo sociálnych, alebo ekonomických. Ako e, zohľadníme túto obrovskú rôznorodosť? To je veľmi dôležitá otázka, ktorú si musíme klásť v stratégii, ktorou chceme sprevádzať náš priemysel. Chcem ešte sa vyjadriť aj k tým partnerstvám, ktoré musia existovať s regionálnou a obecnou úrovňou, aby sme mohli tieto sektory podporovať. Vy ste hovorili o podpore kreativity, to je veľmi dôležité. A ešte jedna vec, mobilita. Na tú nesmieme zabúdať. V oblasti tých, tejto kreatívnych a e, kultúrnych sektorov je to extrémne dôležité. Musíme chrániť e, autorstvo. To je jedna z vecí. Chcem sa ešte aj poďakovať za vašu spoluprácu s komisárom pre regionálny rozvoj, pretože si myslím, že Teritoriálny rozvoj a teritoriálna súdržnosť e, sú e, oblasti, z ktorých aj my môžeme čerpať pri svojej práci. Ďakujem, pán Fisas. No está. Ah, digo que muchas gracias, señora presidenta, y pido disculpas por mi tardanza. Ďakujem pekne za slovo. prepáču, že som prišiel trochu neskôr. Zdá sa, že lietadlá sú v Európe nie veľmi presné Nechcem hovoriť o športe, ale chcel by som sa vrátiť k tomu, čo už možno odznelo, a tu ide otázku copyrightu, autorských práv. Toto sa týka viacero oblastí, ide, týka sa to trhu, právnych záležitostí, ale predovšetkým sa to týka hlavne kultúry. Čiže musíme nájsť určitý spôsob, aby sme e, pôvodcom umeleckých diel dali to, čo im patrí. A to aj v kontexte internetu. Legislatíva v tejto oblasti e, ešte nie je dostatočná. Európsky súd v tejto oblasti takisto koná. Aký máte vy názor na túto problematiku a ako to vyzerá v, v rámci spolupráce s ostatnými e, komisármi, pokiaľ ide o túto otázku. Pre nás v rámci kultúrneho výboru je to veľmi zaujímavá otázka. Dúfam, je vám jasné, pán kolega, že na toto je zodpovedný pán komisár Barne, ale myslím si, že takisto sa k tomu bude vedieť vyjadriť aj pani komisárka. Pani Kosta, ďakujem pekne. Ďakujem pekne pani komisárke Vasiliu, pretože spomenula tri strategické oblasti. Myslím si, že momentálne sa nachádzame v jednej veľmi dôležitej fáze, pretože sa venujeme otázkam kultúry a vzdelávania. Tie musíme lepšie ukotviť práve v rámci iniciatívy Európa 2020, a to aj v rámci mobility, aj v rámci športu. Čiže sú tu určité náznaky, ktoré e, musíme v rámci našeho úsilia ešte zaktívniť, pretože sú veľmi dôležité. Musíme ich považovať za strategické. Čiže podporujeme vás, keď hovoríte, že sú to skutočne strategické otázky. A pokiaľ ide o mládež v akcii, e, rozpracúvame túto oblasť. Ja myslím, že mládež, mládež v akcii je práve odpoveďou na tieto naše otázky, aj v kontexte tej excelencie a rovnakého zaobchádzania. Mladí ľudia by mali mať eh, k dispozícii možnosť mobility a v tomto ohľade by sa im malo aj pomôcť. A vďaka práci nášho výboru máme teraz viacero finančných prostriedkov, v rámci Erasmus Mundus, ale ešte stále sme ďaleko od toho, aby sme mohli povedať, že môžeme e, pre všetkých mladých v rámci Európskej únie zachádzať rovnako. Možno by sme mali vyčleniť ešte nejaké iné finančné prostriedky, aj ste tu o tom hovorili. Máme tu ešte Európsky garančný fond a Mali by sme to možno v rámci kohezného fondu lepšie číselne vyjadriť, čo potrebujeme. Mali by sme mať európske štipendia, možno aj zo sociálneho fondu. A čo je pre mňa úplne dôležité, ja som tieňová spravodajkynia pre oblasť kultúra a kreatívne hospodárstvo. Urobili ste tu takisto hlboko siahle e, zmeny smerom k lepšiemu. Hovoríme tu o oblasti, ktoré v rámci tých informácií, ktoré sa k nám dostávajú, nemôžeme obsiahnuť, ale je dôležité, že v tej správe, možno to tam nie je tak presne konkrétne uvedené, že verejnosť takisto kladie dôraz na kreatívny prístup v rámci tejto oblasti. A otázka štatútu e, pôvodcov umeleckých diel je takisto veľmi dôležitá, pretože v rámci 27 členských krajín sa tejto problematike musí pristupovať rovnako. Pokiaľ ide o digitalizáciu kinematografie, tak takisto potrebujeme finančné prostriedky, aby sa podporovala kreativita v jednotlivých členských štátoch. Kultúra a turizmus sú takisto dôležité oblasti Čiže tejto problematike sa pravdepodobne v budúcnosti ešte budeme viac musieť venovať, aby sme sa dostali práve k tomu označovaniu kultúrneho dedictva. Čiže to je takisto signál a odkaz, ktorý by sme mali dať uh, umelcom zo sféry kreatívneho sveta. Pani komisárka, myslím si, že že táto oblasť je dôležitým signálom, aby sa prepojila kultúra a turizmus, aby sme mali dohody so vš- medzi všetkými e, zúčastnenými stranami. Je to strategická úloha. Ďakujem pekne, hovorí pani predsednička. Čiže sa tešíme na odpoveď pani komisárky. Viacerí ste tu hovorili o kategorizácii univerzít. Neviem si predstaviť, že ako by som si to mala predstaviť. Chcete tu robiť nejaké hodnotenie, nejaký ranking, chcete mať portál, kde by ste to všetko tie informácie, ktoré ste našli ohľadne tých univerzít, kde ich dáte vedľa seba, tam poviete, na týchto školách je to lepšie, tu je to zasa horšie. Neviem si predstaviť, že by sme akurát takéto niečo chceli. Ak budeme mať nejaký zoznam všetkých možností, ktoré sa tu ponúkajú a potom možno to nejako vyhodnotiť, tak to by bolo v poriadku, ale nejakú kategorizáciu alebo ranking, to by ma zaujímalo, aby ste sa k tomu vyjadrili. Či teraz sme mali otázky a nech sa páči, poprosíme vás o odpoveď. <laughs> Mám tu dosť veľkú zbierku otázok. Neviem, či si spomeniem na všetko. Najskôr chcem niečo skorigovať. nerevidujeme boloňský proces, ale pokračujeme v ňom. Univerzity, na ktorých som sa e, zúčastnila, Združenie európskych univerzít a ich e, každoročná konferencia v Palerme. Tam sa vyjadrili univerzity, že chcú pokračovať v boloňskom procese. Bolonský proces je medzivládny proces, nie je to proces Európskej únie. Samozrejme, že Európska únia ho podporuje a snaží sa napomôcť bolonskému procesu, ale nie je to naša iniciatíva. V každom prípade univerzity sa snažia teraz zmodernizovať študijné plány, i spôsob financovania, riadenie a aj kvalitu. Kvalita je veľmi dôležitá. Zabezpečenie kvality v vysokoškolskom vzdelávaní je veľmi dôležité, pretože chceme otvoriť univerzity čo najväčšiemu počtu študentov, čiže je to priorita číslo jedna. Nereagujem na otázky v tom poradí, ako zazneli, ale prepájam ich podľa relevantnosti, takže pokračujem na tému univerzít. Pán Boris e, sa ma pýtal na možnosť dosiahnuť ten 40-percentný cieľ. Chcem vysvetliť, ako pracujeme. Každý členský štát je iný. Niektoré členské štáty majú e, plnenie cieľa 15 až 20, 20 čiže majú 15 až 20 univerzitne vzdelaných ľudí, niektoré štáty už majú 50 Čiže my chceme od členských štátov, aby si vytvorili vlastné národné ciele a aby zohľadnili situáciu, v ktorej sa teraz nachádzajú, aké majú možnosti a aby navrhli svoje národné ciele. Z 27 členských štátov už 25 štátov vytvorilo vlastné národné ciele a budúci rok predstavia svoje národné programy, kde sa bude hovoriť o tom, ako budú tieto národné ciele plniť. Čiže na, našim cieľom je, dúfame, že dosiahneme číslo 40 priemerné číslo 40 po tom, čo spočítame jednotlivé národné čísla. Cieľom stratégie 2020 aj Lisabonskej stratégie je, tak ako rozhodla Európska rada, že každý členský štát by sa mal zúčastňovať sám za seba na tejto stratégii a preto sa rozhodli e, ten cieľ nastaviť na, na 5%, nie ako 23%, ako to bolo predtým. Potom, čo som to veľmi presadzovala, tak sa nám podarilo vytvoriť e, veľké vlajkové iniciatívy v rámci programu 2020. Únia inovácií, digitálna agenda, nové zručnosti pre nové pracovné príležitosti, to sa ešte odprezentuje, a takisto priemyselná iniciatíva pána Tajanyho. Chceme e, to prepojiť s kultúrnym turizmom. Robím, čo je v mojich silách a Takisto som sa rozprávala s baronkou Eštonovou, pretože ja chcem mať aj osobitný sektor v Európskej diplomatickej službe, ktorý by sa zaoberal kultúrou. My chceme totižto predstavovať jasný obraz európskej kultúry a európskej rôznorodosti e, navonok voči našim zahraničným partnerom. Pani Ashton e, reagovala celkom pozitívne. Ešte sa mi nepodarilo zastihnúť ju tu v Bruseli, ale dúfam, že sa mi to čoskoro podarí. Je pravdou takisto, ako ste povedali, že musíme spolupracovať s ostatnými kolegami, komisármi, aby kultúra bola zapracovaná do všetkých politík. Šport. Nechcem odtajňovať veci, ktoré ešte nie sú rozhodnuté, ale naznačím, o čom bude oznámenie o športe, aké budú hlavné línie tohto oznámenia. V každom prípade sa tam bude hovoriť o vzdelávacích a sociálnych funkciách športu, štruktúry športu a najmä tie v tom základnom prostredí a takisto dobrovoľnícky šport. Budeme podporovať otvorenosť a spravodlivosť pri športe. Budeme chrániť e, morálnu bezúhonnosť e, športovcov, boj proti dopingu napríklad. To bude jedna z hlavných činností. A takisto budeme podporovať dialog a spoluprácu s ľuďmi činnými v športe. Toto sa už deje, ale dúfam, že čoskoro to bude mať aj určitú štruktúru. Mm, bude štrukturovaný ten dialog so svetom športu. Šport je dôležitý, e, copyright, autorské práva sú veľmi dôležité v kontexte kultúry, čiže samozrejme budeme to zdôrazňovať, ale do tejto oblasti spadajú mnohé rezorty komisárov. Myslím si, že pán e, Barnier čoskoro zahájí otvorené konzultácie v tejto, o tejto otázke a my sa všetci na tom chceme zúčastniť, pretože všetky aspekty tejto otázky chceme zohľadniť. Neviem povedať, aký bude výsledok, ale určite náš hlas bude vypočutý. Ja som, sa, ja som požiadala o to, aby som sa mohla zúčastniť na týchto konzultáciách, lebo je dôležité vypočuť si input od ľudí, ktorí, ktorí sa zaujímajú o kultúru. No a chcem vás takisto ubezpečiť, že onedlho predstavíme, po tom, čo sme predstavili oznámenie o kinách, že predstavíme ďalšiu podporu pre digitalizáciu kín. Chceme podporovať malé kina, ktoré premietajú najmä európske filmy. Chceme im pomáhať s digitalizáciou a chceme vytvoriť záručný fond. Už sme sa dohodli s dvomi bankami. Jedna je francúzska, jedna španielska. A týmto budeme pomáhať európskym kinám, aby mohli dostávať e, pôžičky od bank. Doris, ešte k tvojej otázke. To zmapovanie alebo mm, sprehľadnenie stavu univerzít. E, my chceme študentom dať jasnú predstavu o tom, aká je ponuka čo univerzity ponúkajú, aké študijné programy a preto e, budú mať potom študenti možnosť prijať informované rozhodnutie. Realizujeme štúdiu, o ktorú požiadalo francúzske predsedníctvo a dúfame, že táto štúdia bude ukončená na jar budúceho roka. A podľa výsledkov štúdie, ktorá je teraz testovaná asi na 120 univerzitách, potom uvidíme, aký bude náš ďalší krok. Neviem, či sa pokúsime urobiť nový rebríček univerzít, alebo či to iba bude nejaký mapovací projekt. Uvidíme. Ďakujem. Myslím, že máme teraz taký kompletný obraz, predstavu o vašej ťažkej práci. Prosím, dajte si sluchátka. Dovolte mi, aby som ešte povedala jednu poznámku, najskôr náš kolega Bellinger má skutočne pravdu. Problém bolonského procesu to nie je len problém EÚ, parlamentu, komisiu. To je čisto národný a univerzitný problém. A obe stránky, tak národná politika ako univerzity, si nie, urobili domáce úlohy predtým, ako sa naštartoval bolonský proces. Ani uh, ne, neprispôsobili svoje stanovy ani neurob, nezlepšili svoje univerzitné procesy a postupy. A to je problém, ktorý všade existuje, v celej Európe, len v severských krajinách nie. je To máte, pán Berlinger, pravdu. Keď som bola na univerzite v Štokholme, im povedali, my s tým nemáme problém, my, sme, my takéto niečo máme my máme e, pojem kandidát a to je podobné ako pečera, takže oni nemajú vôbec žiadny problém e, s akceptovaním e, toho titulu bachelor um, v praxi. Takže nedá sa, ešte nám Európske univerzity nepovedali, kde môžu, a ani hospodárska sféra nám, nepoda, nám nepovedala, kde by mohli umiestniť bakalárov. Takže pokiaľ nám komisia pomôže a toto svojimi e, kreditami už urobila, bez tých kreditov by sa celý ten pod, proces bakalárov neza, ani len nezačal. Uh, takže ja tá problematika frekvenčnej politiky. My sme, vy, my máme komunikát, pani Gross, mali sme diskusiu medzi komisármi a, a predsedami výborov. Ja som pán Gross, a, a som ho vylákala, keď som sa ho opýtala, že kde v jeho návrhu zostala zase kultúra, pretože tam sú ekonomické, kultúrne a hospodárske hospodárske aspekty sa majú e, v politike vzájomnosti zohľadňovať rovnako, ale vôbec to tak nie je, pretože kultúra odtiaľ vypadla. Ja preto chcem poprosiť aj pani komisárku, aby to presne, aby na to dávala e, aby um, si eh, na to dávala pozor, pretože frekvencie sa prerozdelia a potom nikto nebude môcť použiť žiadny mikrofón v divadle alebo v nejakom štúdiu, pretože to je skutočne vysokopolitický problém a chcela by som poprosiť aj pani komisárku, aby sprehovorila s, pa, s pani Gross. Pani Gross ma pozvala na kávu a namiesto toho, aby sme si kávu osladili, tak sa si vážne porozprávame. Uh, ďalší bod to je vec, ktorá sa tohto výboru priamo týka. V júni sme mali konferenciu, alebo teda sympózium na tému kultúra vo vonkajšej službe, externej službe. A v rámci tohto sympózia, ktoré, ktoré sme mali spolu s Olnikom a s ostatnými, sme zistili, že urobíme iniciatívnu správu na túto tému Pán Šárka sa povedal, že preberie, prevezme túto tému a my vám jednoducho e, poskytneme e, argumenty, o ktorých budete môcť diskutovať aj s pani Ashton. My tu máme Elmara Bronk, Broka, ktorý sa o to skutočne zaujímal. My sme poprosili pani Ashton, aby kultúra v externej službe, v zahraničnej službe e, európskej zohrávala e, určitú úlohu. Takže toto sú také tri produkty. My vám tento list e, takisto doručíme, aby ste vedela, o čom sa tam hovorilo. Takže ešte raz srdečná vďaka, vážna pani komisárka. Želáme vám všetko dobré pre tie najbližšie veľmi ťažké mesiace a dúfame, že najneskôr v januári vás uvidíme v tomto kruhu, možno že aj v decembri, vždy podľa toho, čo sa medzi tým udialo. Ďakujem veľmi pekne a dovidenia. No, predtým, ako budeme pokračovať, chcem podať jedno, my máme zajtra vypočutie na tému kino, ale plakát, ktorý nás na tom mohol upozorňovať zajtra, tak eh, sa veľmi nevydaril. Je tam nejaké čierne pozadie, nejaká téma a je tam Doris Pak. Nikto, žiadny človek sem nepríde na toto vypočutie kvôli tomu, kvôli môjmu menu a kvôli tomu čiernemu pozadiu. My tu máme uh, my tu máme rôznych eh, filmárov z Polska, z iných krajín, ktorí tam nie sú uvedené. Ja som sekretári to povedali, ktorí to teraz zápričili, že to je nekultúrne, pri najmenšom by som sa takto vyjadrila. Takže dobre, toto sme si očerkli, ale chcem vás požiadať, aby ste zajtra čo najviac kolegov priniesli na toto vypočutie. Máme tu dôležitých filmárov. My musíme skutočne našou prezenciou a prítomnosťou ukázať, že sa o to zaujíma a že že sme, eh, že túto tému jednoducho musíme brať vážne. Takže zajtra po hlasovaní vás všetkých žiadam, aby ste všetci zostali tu a vy nezmizli. Pretože vy, viem, že na hlasovaní tu budete všetci a potom následne si prosím nezaťažte vaše dve hodiny niečím iným, ale zostaňte tu. Je to skutočne mimoriadne dôležitá téma a budeme tu mať dôležitých ľudí z filmárskej branže. Takže prejdeme k bodu 5 dnes sme pozvali um, mládežníkov, ktorí vyhrali uh, súťaž o Európsku kráľovú cenu mládeže. O cenu, teda, ktorí vyhrali cenu Karla Veľkého Eh, pán predseda Petering to inicioval a organizátori existujúcich, eh, existujúcej Karlovej ceny auf die Wege gebracht worden und das ist ein Preis, der geht an junge Leute zwischen 16 und 30 Jahren, die also eine europäische und internationale... Takže máme eh, chceme, chceme preto vytvoriť také európske medzinárodné ponímanie, takže to bude vynikajúce uh, pre tých, ktorí, e, ktorých by sme v rámci ich aktivít e, tu hodnotila. Takže v 2010 sme mali 216 projektov e, z 27 členských štátov a z toho sa v, dvoch fázach, v dvoch krokoch sa z toho vybralo. Prvý, prvá fáza bol výber porod porotný výber, tá porota pozostávala z dvoch Mm, z dvoch um, europoslancov a dvoch zástupcov mládežnických organizácií, ktorí vyberali na národnej úrovni a potom sa 27 národných uh, projektov predstavilo medzinárodnej porote a tam v porote bol uh, predseda Buzek, uh, ďalší traja, ďalší traja mm, zástupcovia z Európskeho parlamentu a zástupcovia tejto Karlovej ceny z Achenu a tretí A je, bol to mladý inžinier, ktorý vytvoril robota. A Dobre, máme, to bola jedna cena pre mladého žiera, potom to bolo 3000 eur. Pán Kelly, to bol e- írsky projekt, uh, volá sa You Are Here. My sme tu. Bol to in, intelektuálny projekt a tr- tretí, uh, eh, zrežia cena Nemecka, nemecký projekt. From 24 vocational schools to build a small... Týmto sme chceli vlastne vytvoriť malý vláčik, ktorý by prepájal jednotlivé krajiny. To je dosť čudné, ale pekné. Potom tu máme troch zástupcov, máme tu bulharského zástupcu, máme tu pani Mariu Kotovu, potom tu máme írskú zástupkyňu a potom tu ešte máme Sašu Emriča z Nemecka. Takže poprosím teda, eh, každý predstavil svoj film. Pani Koteva, ste tu? Tak nech sa páči. Môžete začať. Dobré popoludne všetkým. Budem hovoriť po anglicky. Dovolte, aby som sa predstavila. Volám sa Mária Koteva a už som dvakrát člen, dva, dva roky členkou BEST. Urobila som bakala, bakalársky titul v rámci ekonomiky a naša skupina z univerzity vyhrala tretiu cenu tu na v rámci tejto Európskej Karlovej ceny mládeže. Poviem teraz pár slov o Best International, pokiaľ ide o našu misiu. Potom sa budem venovať o troška lokálnym otázkam, to znamená Best v Sofii, potom budem hovoriť o Best Engineering Competition, čiže to je ten náš projekt a potom vlastne budem hovoriť o tom, za čo sme dostali aj cenu a máme tu potom aj trochu času na otázky a na odpovede. Best je skratka, pokiaľ, ktorá hovorí panel európskych študentov technológie. Sme nezisková organizácia a nepolitická organizácia. Pracujeme na báze dobrovoľnej spolupráce od roku 1989, čiže už od toho známeho roku 1989 e, sústredíme sa predovšetkým na študentov technológií a techniky, aby trošku si rozšírili obraz v kontexte Európskej únie, aby mali lepšie možnosti. Stále sa zväčšujeme a rozširujeme. Momentálne sme reprezentovaní a zastúpení na 86 skupinách eh, v 30 krajinách. Našich aktívnych členov máme takmer 3000, presnejšie 2700 a oslovili sme už milión študentov. Našou víziou je eh, zakladať predovšetkým na rozmanitosti nášho kultúrneho pozadia, aby sme všetci konali zodpovedne v rámci Európskej únie. Ako sa snažíme dopracovať k našim cieľom? Naše e, aktivity sú založené na základnom ciele, aby sme dostali e, tri základné zložky do kopy, to znamená študenti, univerzity a e, podniky. Snažíme sa priniesť pridanú hodnotu do vzdelávania, ktoré zabezpečujú univerzity a snažíme sa to dosiahnuť tým, že organizujeme veľa akademických kurzov, ale aj súťaže pre inžinierov, či technické súťaže. Zvyšujeme aktivitu študentov v rámci spolupráce s nami tým, že zlepšujeme ich povedomie, pokiaľ ide o vzdelávanie v oblasti technológií a zlepšujeme ich vzdelávanie aj tým, že sprostredkováme nejaké priame inputové informácie e, cieľom je dobré pracovné, cieľom sú dobré pracovné miesta, aby študenti mali v určitú medzinárodnú platformu štúdia. Potom organizujeme aj e, pracovné veľtrhy, kde si študenti môžu vybrať prácu, ktorá by ich zaujímala. Pokiaľ ide o Best Sofia, pred mesiacom sme slávili 10. výročie v Sofii. E, pokiaľ ide o túto našu organizáciu v Sofii, je nás tam 35 študentov, ktorí skutočne pracujú na dobrovoľnej páze a snažíme sa posilňovať myšlienku európskej integrácie aj na našej univerzite. Každý rok máme kurzy, ktoré sú zamerané na oblasti, ktorým sa venujeme pokiaľ ide o náš projekt, ten bol založený, organizovaný v, v októbri roku 2009. Podarilo sa nám osloviť e, viacero členských štátov Európskej únie. Boli, študenti boli rozdelené do skupín a mali sa sústrediť na to, aby postavili robota na základe určitých kritérií. Mali, tento mal mať cenzory, a bohužiaľ neviem vám sprostredkovať viac technických informácií. Základom tejto udalosti a prečo sme sa vlastne rozhodli organizovať takúto aktivitu, myslíme si, že študenti si neuvedomujú výhody dodatočného vzdelávania a aktívneho mm, involvementu v rámci spoločnosti. A chceme študentom dať sprostredkovať príležitosť, aby rozvíjali uh, a uplatňovali vlastné technické zručnosti a vedomosti. A pre nás je veľmi dôležité a pozitívne, že študenti mali týmto spôsobom príležitosť, aby pracovali v interracionálnej atmosfére a mohli si vymieňať názory a skúsenosti, aby lepšie pochopili diverzitu v rámci kultúry, čo je vlastne dôležité aj v rámci sociálnej, kultúrnej kohézie v rámci celej Európy Tie dve súťažné kategórie boli prípadové štúdie a tímový dizajn v rámci týchto prípadových štúdií dostali študenti úlohu od e, firiem, kde mali e, vytvoriť stroj, ktorý by robil, e, triedil odpad a v Plovdive sa účastníci tejto súťaže mohli oboznámiť s bulharskou históriou a tradíciami. Bohužiaľ, nemohli sme sa zúčastniť na ceremónii, kde sa cena odozdávala v Áchene, pretože tá, teda na tej ceremonii, ktorá sa konala maj, boli sme tam pozvaní, ale boli sme pozvaní informačným centrom e, Európskej únie v Sofii, kde sme dostali aj cenu, to sú vlastne obrázky z tejto ceremonie. A čo sa vlastne stalo po tom odovzdaní alebo prijatí ceny. V auguste, koncom augusta, sme organizovali ďalšie podujatie e, zamerané na vzdelávanie. Znovu sme tam mali 21 študentov z viacerých krajín ktorí boli vybratí na základe motivačných listov a odpovedí na konkrétne otázky. Mali sme tam tri tematické siete, tam boli ľudia, ktorí boli zodpovední za výsledok tohto podujatia, aby rozhodovací proces na úrovni Európskej únie v oblasti vzdelávania mohol byť do určitej miery ovplyvnený aj z našej pozícií. A pokiaľ ide o predstaviteľov jednotlivých podnikov, ktoré sa zúčastnili, tak tam sme sa snažili eh, komunikovať predovšetkým, ako možno preklenúť ten krok e, z univer- po ukončení univerzity a nastúpenia na pracovné miesto, čo vlastne ponúkajú univerzity, čo ponúkajú uh, firmy. E, väčšina tých študentov, ktorí sa na tomto zúčastnili, momentálne končia štúdia, takže sa potešili, že dostali takéto vyvážené informácie. Za Best Sofia by som sa chcela poďakovať za to, že sme dostali túto cenu. Mali sme pochybnosti, že sa nám toto podujatie vôbec nepodarí zorganizovať. A aj na základe podpory Youth in Action sa nám podarilo uskutočniť e, ďalšie podujatia, ktoré vidíte na obrázkoch. Čiže to je všetko z mojej strany. Ak máte ešte nejaké otázky, budeme sa tešiť, ak budeme na ne môcť odpovedať. Thank you very much. Now we are continuing with Ireland. Ďakujem. Teraz e, pokračujeme s Írskom. Nech sa páči. Poďte si sadnúť vedľa bulharskej kolegyne. Line Madsen, Simenstadt. Simenstadt. Okay. Go. Dobre popoludne. their full screen. Slideshow. Yeah. Okay. Um, so my name is uh, Line Madsen Simenstad. Volám sa Lena Madsen Simensten a ja chcem prezentovať Broken Dimanche Press, malé vydavateľstvo a som editorka a novinárka v tomto vydavateľstvo. Som Norka, nie som Írka, ja ani nie som súčasť, teda respektíve moja krajina nie je ani súčasťou Európskej únie. <laughs> exactly. That's what I ask myself. <laughs> um, and um, yeah, the project that we um, came second with in the Carls Prize. Dostali sme druhú uh, cenu za knihu, ktorá sa volá You Are Here. Vidíte tam obrázok knihy. Je to antológia s príspevkami od 8 mladých ľudí z jednotlivých európskych štátov. Túto knihu som editovala ja a John Holton, ktorý je Ír, preto reprezentujeme Írsko. Broken Dimanche Press je malé vydavateľstvo, ktoré bolo založené v roku 2009. Je to nezisková organizácia a veľmi nás zaujíma literatúra, politika a vizuálne umenie. To, to, táto kniha, ktorá sa volá You Are Here, môžete to prečítať na tej obrazovke? Táto kniha sa zaoberá veľmi zoširoka životom v Európe 20 rokov po spadnutí, po odstránení berlínskeho múra. Hovorí sa tam o tom, a, a, čo to znamená byť mladým Európanom, ktorý berie zjednotenú Európu ako samozrejmosť. Táto myšlienka napadla mňa a Johna Holtona, ktorý bol v Berlíne. Boli sme v Berlíne v roku 2008. Toto mesto bolo kultúrnym hlavným mestom Európy a mali sme tam veľmi e, silný pocit, že národnostná otázka už nie je dôležitá. Boli sme obklopení ľuďmi zo všetkých chutov Európy, ktorí robili mnohé zaujímavé veci a neboli až tak eh, prepojení so svojou pôvodnou krajinou, ale skôr s Európou ako takou. A nás zaujíma presne táto generácia, ktorej sme um, aj my členmi. Ja som sa narodila v roku 85, John Holton sa narodil v roku 84. We were talking a lot about this and how... Hm? A a hovorili sme o tom, aký to má dopad na nás ako na generáciu. Myslím si, že naša generácia si už nepamätá pád Berlínskeho múra. Pre staršiu generáciu vždy bude čas pred pádom múra a po, ale my, pre nás už je samozrejmosťou mať napríklad program Erasmus, mm, cestovať po rôznych krajinách a tak ďalej. Nás zaujímalo v našej vlastnej generácii aká zaujímavá intelektuálna práca sa robí, akú zaujímavú prácu robia mladí Európania. A tak vznikla myšlienka vydať antológiu. Veľmi stručne prejdem tým procesom. Požiadali sme o financovanie, boli sme podporení programom Youth in Action. A my sme sa snažili nájsť ľudí, ktorých by sme mohli e, zahrnúť do tejto antológie a preto sme strávili viacero mesiacov výskumom, rešeršovaním, hľadali sme zaujímavých ľudí, a boli to, je to vlastne zmes našich priateľov, priateľov našich priateľov, ľudí, ktorých sme našli na internete a tak ďalej. Chceli sme sa nejakým spôsobom zaoberať myšlienkou, aká je táto generácia, aké je to uh, pracovať a žiť v rôznych európskych štátoch. Myslím si, že ako antológia je táto kniha jedinečná. My ako editori sme sa nechali predstaviť, chceli sme, aby tí prispievateľia predložili to, čo chcú ukázať, aby aj nás, editorov, prekvapili. Našli sme niektorých veľmi zaujímavých uh, ľudí. Budem hovoriť o tých jednotlivých prispievateľoch neskôr. Pokiaľ ide o dizajn, vidíte tú knižku, držím ju v ruke, môžete sa na ňu pozrieť. Chceli sme a um, celé vydavateľstvo chcelo, aby tie knihy, ktoré vydávame, boli aj umeleckým objektom. Chceme si ctiť starú tradíciu vydávania krásnych kníh. Chceli sme, aby dizajn odrážal náš výber jazyka, o tom, k tomu sa ešte vrátim. Kniha je napísaná v piatich rôznych jazykoch, preložená aj do, anglic- do angličtiny a my sme to chceli zdôrazniť. ...10. novembra 2009 sme vydali knihu, tak aby to bolo na 20. výročie pádu múru. Bolo to zapracované do programu, sprievodného programu k tým oslavám, čiže predstavenie knihy bolo v Berlíne. A Nie je ľahké hovoriť o tejto knihe vo všeobecnosti, pretože je veľmi rôznorodá, má rôznorodé témy, ale uvediem nejaké príklady príspevkov. Jeden článok sa zaoberá napríklad imigrantami v Berlíne a aké štvrte sa im páčia, kam sa stiahujú. Takisto je tam esej o integrácii, o integračnej politike v Taliansku, o múroch v Padue, ktoré oddelujú e, zlé štvrte e, v meste od dobrých. Je tam aj manuskript hry jedného dánskeho autora, ktorá, ktorý píše o azylovom centre v Dánsku. Je tam článok politického aktivistu z Bieloruska. Je to e, žena a aktivistka, ktorá bojuje proti diktátorskému režimu. Máme tu akademické eseje, fotografie, poézia a tak ďalej, čiže žáner je veľmi variabilný a je to napísané eh, v nemčine, polštine, bieloruštine, danštine a angličtine. A to bola veľmi dôležitá súčasť projektu. Nechceli sme napísať knihu, ktorá by hovorila o myšlienke Európy explicitne. A preto sme si zvolili toto jazykové riešenie ktorej, myslím si, je dobré, aby niekto nezískal dojem, že Európa je iba anglická. Um, list of the contributors uh, to very ugly type of... Uh, zoznam prispievateľov. Asi to dobre nevidíte. Anne Cotton je rakúska poetka žijúca v Berlíne. Anna Broj je dánska spisovateľka, autorka hier. Aneška Drodkievič je autorka románov z Polska. Martin John Kellenen je britský vizuálny e, umelec. Volha Martinenka je politickou aktivistkou v Bielorusku. Francesca Musiani je sociologička z Talianska, ktorá teraz žije v Paríži. Christoph van Geroway je kritikom umenia spisovateľ a Uršula Vozniak je sociálna antropologička z Nemecka, ale je poľského pôvodu. Editor John Holton je írsky spisovateľ a potom ja. Chceli sme, aby táto kniha našla aj nejaké zaujímavé talenty. Ann Cotton, jedna z prispievateľiek do tejto knihy, je aj eh, zahrnutá do našej najnovšej publikácie eh, Výber poézie. To je náš ďalší projekt. To je všetko. Thank you very much. Ďakujem veľmi pekne. First, uh, a teraz uh, posledný, ale zároveň prvý, pán Emeš. Pán Emš. Jetzt um einen Schmalspurzug. Bitte. Ide o úzkokolejku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 prezentovať náš, náš projekt um, um, Vlak pre Európu a ďak, poďakovať za šancu, že náš projekt môžem pre vami predstaviť. 10C, čo to vlastne znamená? 10 CNC, pardon. To znamená Computer Control. Takže je, sú to vlastne um, kovo a drevo obrábajúce stroje, um, ktoré riadi počítač. Automaty. V roku 2000. A ako vidíte, tak toto sú vlastne e, výsledky, alebo to je tá vlastne prvotná misia um, v tomto období. Pre, pre tú tabulu sme ešte nemali žiadnu predstavu, žiadnu víziu, ale potom e, šéf projektu vlastne začal maľovať e, na tabulu vlak a z toho vlastne vyplynulo, že z nášho projektu e, vyplynul vlak ako taký. Mali sme 25 partnerských škôl z 21, kraj, z 21 krajín. Niektoré krajiny boli teda zastupované školami. A my sme sa snažili všetky európske štáty na tomto, do tohto projektu zapojiť. My sme mali rôzne pracovné skupiny, ktoré sa rôzne stretávali a zaoberali sa najrôznejšími problematikami a e, podielali sa na zhotovení toho projektu. Ale každá krajina mala e, v podstate sama vybudovať svoj vlastný vagón tak, aby reprezentoval ich krajinu čo najlepšie. Dokopy bolo 5 projektových stretnutí v Nemecku, Francúzsku, Taliansku, Španielsku a Belgicku. Všetky sa konali od roku 2006 do roku 2010 alebo 2009 v podstate. No a tu vidíme, ako e, sa tá práca vyvíjala. E, vidíme tu dvoch Španielov, ktorí spolupracovali s Nemcom, ktorí sa zaoberali a zamýšľali plánovaním a organizáciou. Potom vidíme ako tu na počítači digitálnou technikou navrhovali prevodovku. Máme tu tiež rôznych zástupcov z rôznych krajín. Potom je to bola montáž v rámci tej lokomotívy a ide tu sa teda um, montovali, e, zmontovávali mago, vagóny, pardon, ako aj, ako aj tá prevodovka. A potom záverečné, záverečné stretnutie sa konalo v Nemecku a to bol taký testovací chod celého toho vláčika a po rôznych e, vylepšeniach sa ten, cuk, sa ten vlak <laughs> sprevádzkoval, čo bolo pre nás skutočne mimoriadne napínavé. Teraz sme mali premietnúť film, ktorý žiaľ z technických dôvodov nefunguje. Potom v apríli roku 2009 sme mali možnosť um, predstaviť tento náš vláčik v Európskom parlamente a tu sme boli zastúpení asi 50 ľuďmi a ten vláčik sme mohli postaviť na námestí Jehody Menuhin a predstaviť celý náš projekt a potom samozrejme ten highlight bol um, bolo naše víťazstvo Európskeho, Európskej eh, Karlovej ceny pre mládež v roku 2010. V roku 2011 uh, eh, budeme pokračovať v tomto projekte, tiež to bude vo forme vláku a eh, vlastne chceme, aby sa tá CNC sieť zúčastnilo viacero krajín, alebo aby, pretože doteraz nie je jasné, či sa všetci doterajší partnery znova zúčastia, tak chceme požerať ďalšie školy z iných krajín, aby, sa, aby sme ich integrovali a vagóny budú konštruované podľa fyzikálnych zákonov a to je vlastne ten bod, na ktorom sme sa dohodli na poslednom, zasad, na poslednom stretnutí. No a potom chceme vytvoriť eh, tzv. európsku elektronickú mapu. Uh, takže popri tej mm, popri eh, tej, tých kolaniciach, na ktorých bude, po ktorých pôjde ten vlak, tak tam bude mapa Európy a keď e, ten vagón, vagón prejde, vagón z príslušnej krajiny, keď prejde na tej mape po, cez svoju krajinu, tak sa aktivujú letky, aby sa videlo vlastne vagón, v ktorej krajiny to je. No a doteraz sa na tom zúčastňuje os, uh, e, 11 štátov. Ako som hovoril, e, našim ďalším cieľom je uh, involovať do, toho, do tejto práce ďalšie partnerské školy. Uh, a v prípade potreby prípadne aj um, um, to východi, vylepšiť to východisko, tak aby boli zastúpení všetci, všetky krajiny a aby mala každá krajina svojho zástupcu. Ešte teraz krátku animáciu. Takže ja som eh, vlastne um, zástupcom koordinujúcej školy, to je BBS TGHS v, Bad Kreuznachu v Nemecku. A my by sme sa zase tešili, pokiaľ by sme mohli v rámci uh, tejto ceny znova náš projekt predstaviť. Ďakujem za pozornosť. Áno, vynikajúco, ďakujeme. Toto boli veľmi pekné tri prezentácie, hovorí pani Doris Pak. Bolo bolo fajn si to vypočuť aby a vidieť, ako mladí ľudia sa snažia o pochopenie a porozumenie v rámci Európy, ako sa angažujú, pokiaľ by mali kolegovia poslanci otázky, môžu ich e, položiť a pokiaľ nie, e, mi dovolte, aby e, som vám, vám ešte pripomenula tú požiadavku pána môjho mladého kolegu Emericha, ktorý by bol rád, ktorí, e, keby sa v príslušných e, voľných obvodoch našich poslancov našli možno partnerské škola. Školy, pani Kamaj, e, nemám otázku, ale nie, ale poznámku, takže ja som mala tu čest byť v nemeckej porote pre výber projektu do záverečného kola tejto ceny. Bolo to, mal, robilo mi to obrovskú radosť, pretože som videla, koľko projektov tu bolo, koľko projektov tak dozrelo do takej veľmi dobrej E, polohy a myslím si, že v iných štátoch to nebolo inak ako v Nemecku a myslím si, že bola skutočne škoda, že sa o tom tak málo vie, o tejto cene. Ja som napríklad vôbec nevedela, e, že táto cena existovala predtým, ako som prišla do parlamentu a myslím si, že aj publikovanie takýchto aktivít v členských štátoch je ešte relatívne nízka. A podstate by sme si mali premyslieť, ako by sme mali tieto skutočne veľmi dobré projekty, ktoré sú fantastické. Tam bolo obrovské množstvo eh, veľmi dobrých projektov. Ja by som si skutočne želala, aby bolo, eh, boli známejšie, aby sme možno, že podnietili aj k takému napodobovaniu v rámci najlepšej praxe, keby sme napríklad tu mohli zabezpečiť nejakým spôsobom publicitu, ale nie len tu, teda, ale aj v členských štátoch, pretože to je skutočne škoda, keď sa nevie, čo aké, aké fantastické iniciatívy zo strany mládeže sa realizovali, aby sme Európu navzájom zblížili a v podstate e, je to, je to naša budúcnosť, musíme si povedať. Chcem najskôr zablahoželať trom zástupcom, ktorí sem prišli dnes večer ako jediný írsky poslanec e, tu som veľmi hrdý na to, že máme dobré správy aj z našej krajiny v tomto, v tomto období. Čiže ďakujem aj vydavateľstvu. E, ktoré tu predstavovalo svoju knihu Broken Dimanche Press. E, je veľmi dobré, že sa to dostalo medzi ľudí. Ďakujem. Ďakujem, pán Boris. Ja e, by som chcel zagratulovať všetkým nominovaným a všetkým e, tým, ktorí e, boli, ktorým bola udelená táto cena. Bolo to veľmi dobré. To je skutočne vynikajúce na spoluprácu a myslím si, že to je vlastne pod názvom Comenius. A to je dobré, aby sme vedeli, ako sa to dá využiť a pokiaľ by sme e, mohli dostať túto publikáciu, e, my by sme chceli za, e, my by sme sa chceli s touto publikáciou oboznámiť bližšie, takže možno by bolo dobre, keby sme mohli mať túto, túto príležitosť. My sme minulý rok e, to mali vypísané, mali sa kolegovia ohlásiť a prihlásiť, čo ktorí chceli e, sa zúčastňovať na tej medzinárodnej porote. Um, niektorí si to ani tak nevšimli, pretože nevedeli, aké to bude dôležité, ale vidíme, e, že by sme mohli um, následovať aj ten podnet pani kolegyne Kamajevat, my vieme, aké, e, my vlastne nevieme, aké príklady sa v jednotlivých krajinách podali e, do tejto ceny, prečo by sme nemohli my, teda ako poslanci v našich po, e, volebných obvodoch, prečo by sme sa tomu nemohli venovať, aby sme mohli urobiť také nejaké spoločnú prezentáciu toho, ako aké idei majú naši mladí ľudia a kam sa, um, a kam sa uberajú. Pani Kama Jevat bola pritom, pani Sabina Fehain tam bolo. Už len tieto dve by mohli takéto niečo v eh, Severnom Westfalsku iniciovať, odkiaľ pochádzajú, ale takisto um, môžeme niečo povedať eh, kolegom z Bavorska, tí môžu robiť tiež niečo také, takže my tieto veci môžeme takisto využiť na to, aby sme sa s tým identifikovali a samozrejme ale mladí ľudia, ktorí vyhrali tie alebo nevyhrali tie ceny, aby sme im zabezpečili väčšie publikum. Ja neviem teraz, aký bude ten ďalší postup, ale ten postup a tento procedúru vám presne pošlem. Pani Kosta? Áno, ja si myslím, že my že, že či nie je v našich krajinách náhodou nejaký portál alebo niečo, čo by sme mohli eh, čo by sme mohli použiť aj pre tých, ktorí nevyhrali. To bola veľmi dobrá reklama. Mm, my na, nás návštevujú mnohé školy. Oni majú záujem o Európu, možno, že by sme ich mohli v rámci toho uh, upozorniť, že takýto projekt existuje, aby sa na ňom zúčastňovali a to by bola ďalšia komunikácia. Dobre hovorí pani predsednička, ja ako domácu úlohu uh, si zoberiem so sebou, že musíme urobiť taký malý, e, také malé expoze, že toto také niečo existuje a uh, poš- zašlem to všetkým kolegyňam a kolegom, aby vedeli, že takýto projekt existuje. Toto je jedna vec. Myslím, že je nejaký, pokiaľ bude existovať nejaký portál, tak upozorníme na tento portál. Tak to predsa robíme všet, vždycky. Ten, e, my to musíme ale aj čítať. My sme mnohokrát um, zahlcovaní mailami a potom nevieme, že takéto niečo existuje. A dôležité je to je dôležité samozrejme aj pre vlastnú prácu doma, nie len so školami. Dobre, môžeme uzavrieť túto diskusiu. Chcem sa ďako- poďakovať e, výhercom, želám im e, v ich ďalšej práci veľa dobrého a možno, že uvidíme, kto vyhrá na budúci rok. Tá idea bola z Európskeho parlamentu a teda my by sme potom e, pozvali výhercov. Zrejme to nebudete vy, ale uh, um, myslím si, že sa budete starať, aby ste pokračovali vo svojej práci. Vy ste povedali, že potrebujete viacej vagónov, viac pracovníkov a potrebujete novšiu techniku, takže toto všetko je veľmi dôležité. A určite, uh, a vy zase nájdete určite nový projekt, novú knihu a Samozrejme, aj v Bulharsku sa musíme postarať o to, aby eh, mala tá technika nové, nové Ehm, nové, nové iniciatívy, tak aby sme si udržali naše životné prostredie čisté. Dobre, čo sa týka bodu 6 dnešného programu, tam som ja, spravodajkynia, tu ide o e, podielanie sa Švajčiarska na programe e, celoživotného vzdelávania mládeže, e, nie mládež v akcii, oblasti celoživotného vzdelávania my sme vždy mali uh, zo strany Švajčiarska veľmi silné signály uh, na spolupráci, uh, na, ako záujem na spolupráci v oblasti vzdelávania a kultúry. My chceme podielať Švajčiarsku na tomto širokom mládežníckom programe. To je vzdelávanie a ďalšie vzdelávanie mládeže Takže Európsky parlament s tým musí súhlasiť predtým, ako sa táto dohoda, ako táto dohoda vstúpi do platnosti. My samozrejme nechceme, ne, nezamietneme to, lebo sme radi pokiaľ sa Švajčiarsko e, bude podielať na našej práci. E, parlament nemôže zmeniť text, môže len prijať alebo zamietnúť, ale samozrejme ja si myslím, že nie je dôvod na to, aby sme to zamietli. E, v podstate Švajčiarsko si ich finančný diel na týchto programoch e, znáša sama. Môžeme byť radi, že tu máme takého silného partnera ako je Švajčiarsko, že ho nemusíme financovať. Takže jadro tejto dohody spočíva v tom, že projekty a iniciatívy účastníkov zo Švajčiarska, na tých sa vzťahujú tie isté podmienky, pravidla a procedúry ako na účastníkov z našich členských štátov e, pre tie predložené projekty. Za druhé, Švajčiarsko musí vytvoriť národnú agentúru, ktorá sa bude venovať a koordinovať programom, a realizácii programov na národnej úrovni, ako je tomu aj u nás. Potom samozrejme poskytne svoj finančný príspevok a zástupcovia Švajčiarska sa budú podielať na zasadnutí výboru ako pozorovatelia v bodoch alebo pri bodoch, ktoré, bodoch, ktoré sa Švajčiarska týkajú. Takže toto by bol v skrátke obsah toho dovoru, dohovoru mm, eh, účasti Švajčiarska na tých dvoch programoch Mládež v akcii a celoživotné vzdelávanie. Eh, má niekto námietky? Vidím, že nie. Takže 18. novembra o tom budeme 18, eh, oficiálne hlasovať. Dobre, takže tým máme ukončený bod 6. Prejdeme k bodu 7 na tému Európa ako popredná svetová destinícia cestovného ruchu, nový politický rámec pre európsky cestovný ruch. Naša spravodajkňa je pani Ranner. Ja jej teraz dám slovo, myslím, do 2, 9. novembra o 12. sa môžu podávať pozmeňovacie návrhy a 2. decembra budeme hlasovať o tomto návrhu. Pani Ráner. Nech sa páči, máte slovo. Ďakujem, pani predsednička, vážne kolegyne a kolegovia. Ja sa veľmi teším, že vám môžem teraz prezentovať prvý návrh tohto stanoviska. Je to v podstate tak, že sme tu veľmi úzko spolupracovali s výberom pre dopravu a turistiku, kde som takisto členkou a dúfam, že naše idei sa uh, môžu odraziť potom aj v rámci iniciatív dopravného výboru pre dopravu, kde už máme určité iniciatívy a kontakty. Takže my tu máme dopravu, takže e, turistika e, v podstate e, sa týka tak výboru pre dopravu, ako aj výboru pre kultúru. Doteraz to ale nebolo celkom tak, my ne, sme nemali preto také povedomie. My si musíme uvedomiť, že turistika že turistika napomáha dosiahnuť aj ďalšie európske ciele v rámci EÚ a zabezpečuje vyššiu mieru zamestnanosti a rozvoja. A turistika vždy bude motorom pre hospodárstvo, ale samozrejme musí plniť nové výzvy. E, mne ide predovšetkým o to, o to, že naša spoločnosť starne. My sme stále mobilnejší, ale sme stále aj starší, to je jednoducho tak. A my tu máme taký e, globál, globálnu súťaž, samozrejme ide aj o trvalú udržateľnosť a ochranu životného prostredia a vytváranie dopytu, e, ktorý chceme príslušným spôsobom riadiť. Ja som vyvinula niekoľko návrhov a ja sa veľmi teším na vaše pozmeňovacie návrhy, pretože to nemá byť diel môjim e, dielom, ale dielom e, kultúrneho výboru. Ja si to predstavujem tak, že tie vzdelávacie cesty sa tešia čím ďalej tým väčšej obľúbenosti. My vidíme, že e, tie lokálne a regionálne orgány by mali byť v, tejto, v tomto ohľade oveľa flexibilnejšie, tak aby sa prispôsobili novým kategóriám sprostredkovateľov a a spotrebiteľov a novým kategóriám turistiky, e, pretože dnes máme trochu iné potreby a starší ľudia majú trochu iné potreby ako mladí. E, my vieme, že tu nemus, nemôžeme jednoducho e, chodiť príliš veľa po schodoch, nemôžeme navštevovať veže, kostolné veže, pretože starí ľudia to jednoducho už takto nezvládnu. Samozrejme, dopyt orientuje, sa orientuje ponuka sa orientuje podľa dopytu, my sa musíme prispôsobiť demografickým zmenám a, toto, a tieto musíme zohľadniť. V roku 2020 bude 20 nášho obyvateľstva starších ako 50 rokov. To znamená, že toto nás musí pohnúť k tomu, aby sme premyšľali o tých tzv. Eh, o tzv. Eh, ľuďoch, eh, ktorí zostali mladí a nehovorí stále o senior, senioroch. Um, oni možno, že musíme, sa, e, musíme si premyslieť, aké, tu bude, e, aké budú nároky v oblasti kulinárskej, v oblasti wellnessu, či budú chcieť autobusmi, lebo sa budú bať lietať a tak ďalej a tak ďalej. Ako druhé veľmi dôležité sa mi zdá byť, že personál, ktorý sa zaoberá turistikou a hosti a, a stará sa o hosti už kdekoľvek na svete, aby bol tento personál dobre vyškolený. To znamená, že my sa musíme postarať o kvalitu vzdelávacích opatrení, von mobility, Da Vinci, um, Erasmus a tak ďalej. Toto je v podstate samozrejmosťou, predovšetkým turistika. Um, ja viem z Rakúska, že uh, nikto v turistike v Rakúsku nedostane dobré miesto, pokiaľ nepracoval aj v zahraničí. Ale my vieme, že host, ktorý sa e, v príslušnom zariadení cítil ako doma, len ten sa vráti znovu a preto musíme a preto sa musíme postarať o vyškolenie personálu, pretože s tým personálom má najbližší kontakt ten host. Dobre, ale z toho vyplýva takisto potreba medzinárodnej výmeny, medzinárodnej výmeny e, študentov e, na medzinárodnej úrovni, všetkým aj na zlepšenie ich jazykových schopností a vedomostí, pretože keď tam máme niekoho, kto bude hovoriť lámaným jazykom nejakým, že či sa má, že či chce hosť vajíčko na raňajky na tvrdo alebo na meko. Jednoducho, my musíme vedieť, že členské štáty sa budú špecializovať v oblasti turistiky, ale je to bod, kde sa Eh, ale vieme, že každý sa cíti v zariadení, v ktorom ho rozumejú dobre. Toto samozrejme zo sebou prináša výhody aj vzdelávacieho systémy, systému, kde sa vlastne praktickí a teoretickí učitelia majú kombinovať a majú sa tak zlepšiť praktické aj teoretické vedomosti žiakov eh, E, študenti e, cestovného ruchu by mali minimálne trikrát ísť na nejaký výbon, výmenný pobyt. E, u nás je to tak, neviem, či je to vo všetkých členských štátoch, či takéto, takáto úprava platí vo všetkých členských štátoch. V každom prípade chceme sa opierať o lokálne, národné, a regionálne združenia pre cestovný ruch a predovšetkým, čo sa týka v oblasti cestovného roku, sa 10 učňov momentálne v, Rakúsko, v Rakúsku už pracujú e, v oblasti cestovného ruchu. Keď si, keď si zoberieme e, tie jednotlivé ciele, tak vidíme, že to je dosť e, silné zastúpenie dôležité je a vám všetkým e, sú určite známe inštitúcie ako Európske kultúrne mesto, e, kultúrne hlavné mesto, Európske hlavné mesto e, kultúry a potom to logo. Takže pre Európu ako celok, vidí to ako cieľ pre tretie krajiny, to je určite mimoriadne zaujímavá záležitosť. E, potreba kultúry, e, vieme veľmi dobre, aj cestovný roh, e, to je veľmi cielená záležitosť, ja preto vítam iniciatívne projekty, tak ako sme naposledy zistili, tieto sú veľmi málo známe, ale my ich musíme jednoducho viacej odprezentovať. Podpora cestovných cieľov, ktoré sú menej známe, toto musíme fokusovať takisto boj so sezónnou zamestnanosťou alebo závislosťou na sezóne a vytvárať nové prúdy cestovného ruchu, ruchu v rámci netradičných, eh, netradičných eh, cieľov v rámci turistiky, turizmu doteraz sa štyri vydania zverejnili. Rakúsko bolo v tejto publikácii vždy zastúpené, ale sú tu, boli tam zastúpené oblasti, e, ktoré som šťastie sama nepoznala. Nuž, ďalej mi ide o, tu, o cestovný ruch a šport, to sme už spomínali, dnes my vieme, ko, ako môže šport prispieť k tomu, aby boli ľudia fit a spokojní a v úvodzovkách šťastný. Ide vlastne o trvalo udržateľný um, cestovný ruch a napríklad e, bicyklové cestičky, cyklistické cestičky. Potom je tu niečo dôležité, e, čomu sa nemôžeme vyhnúť, je sú jednoducho druhý športu, ktoré môže, ktorým sa môže venovať každý bez ohľadu na to, aký je starý. Dobre, takže cesty na e, športové podujatia sa neplánujú vždy tak, aby sa využíval e, rozvoj toho e, príslušného, príslušnej oblasti, príslušného regiónu. Na, v rámci cestovného ruchu sú oblasti, ktoré nikto nepozná a to sa môže zmeniť. Okrem toho, by sme sa mali snažiť o efektívne um, pokračovanie v jednotlivých stávajúcich programoch uh, v rámci českých štátov tak, aby, sa, uh, aby sme vyvinuli ich uh, celý potenciál. My vieme veľmi dobre, že máme pre tieto veci málo peňazí, ale môžeme sa pokúsiť, už ako by som povedala, môžeme sa pokúsiť byť inovatívni a preniesť jednotlivé stávajúce programy do členských štátov, ktoré sú hodné podpory a vytvoriť pre nich zdroje financovania. Nož a ako posledná záležitosť, my eh, v, v maji sme, eh, naposledy sme sa bavili tiež o tom, že existuje stránka www.visiteurope.com. Je to platforma, ktorá by sa mala e, ešte rozšíriť podľa môjho názoru. E, zúčastňujú sa na nej všetky členské štáty a mala by slúžiť e, zvýšiť vediteľnosť Európy a jej dedičstva. Mali by tu byť poskytované informácie v čo najväčšom počte európskych jazykov. Pripomínam si európsky, európsky ku, e, či rakúsku knihu, ktorá je takmer vo všetkých možných jazykoch, ale okrem toho sú tu ďalšie programy a opatrenia, ktoré by sa mohli navzájom prepojiť. Keď už máme takúto platformu, tak by sme ju mali aj využívať. No a tým sa dostávam nakoniec. Ja viem, Doris, ty e, opravnenie hovoríš, že slnko svieti v júni a v júli najkrajšie a najdlhšie, ale preto som toto nezobrala do mojich odporúčaní letnú turistiku, letný cestovný ruch, ale možno, že práve ľudia, ktorí netrvajú na tom, že musia robiť dovolen- e, absolvovať dovolenku počas školských prázdnin, že by mohli ísť v apríli alebo alebo e, neskôr v novembri, v oktobri a predlženie alebo také rozbitie kvázi tej sezóny určite bude tešiť jednotlivé za, e, zariadenia cestovného ruchu ako aj ich spolupracovníkov. Ja sa veľmi teším na vašu spoluprácu a myslím si, že budeme mať skutočne veľmi dobrý kus práce za sebou, keď na tom budeme pracovať. Ďakujem pekne, prihlásila sa kolegyňa Kosta. Ďakujem pekne pani spravodajkyni. Musím povedať, že veľa z toho, čo sme počuli, môžem podporiť. Veľa vecí musíme ešte v tejto oblasti posilniť, to sme povedali už naposledy. Je veľmi dôležité, aby sme skutočne započali niektoré projekty, pretože kultúra a cestovný ruch sú momentálne vytvára vlastne najväčšiu časť cestovného ruchu, kultúrny cestovný ruch v rámci Európskej únie. Ak sa nám niečo takéto podarí zrealizovať, tak to musíme potom podporovať. Už som to spomenula. Predtým musíme zdôrazniť to, že veľa vecí sa v tomto kontexte zmenilo, pokiaľ ide napríklad o cestovný ruch a jeho formu ako sa v súčasnosti organizuje. ide teraz iba o cestovanie, ale o skutočná, je tu zo strany turistov skutočná ambícia e, participovať na niektorých aktivitách a preto je tento výbor oveľa dôležitejší ako možno v minulosti. Už sme hovorili o doprave, tam ide skutočne ozaj iba o čistú dopravu, teda ako sa dostaneme na nejaký na nejakú destináciu, ale my doplňame ešte ten kultúrny rozmer. A v tomto kontexte by som sa ešte vrátila k bodu 5. Mali sme tu vo výbore aj rozpravu, pokiaľ ide o to, že cestovný ruch je dôležitý vektor. V, v rámci našich právomocí. Máme tu dlhodobo udržateľný, e, zodpovedný turizmus, ktorý musíme prevádzkovať e, skutočne zodpovedne a v tejto oblasti e, som zajedno so, so spravodajkyňou. Nemali by sme byť závislí od tradičných sezón, tak ako to poznáme z minulosti a musíme turizmus rozšíriť aj do tých miest, kde to doteraz nebolo možné. A v tomto kontexte máme európsky program, kde sa hovorí o kreatívnych mestách. Ak sa to prepojí v rámci celej Európskej únie, tak to môže byť skutočne veľmi zaujímavý projekt. A spomenula by som viacero iniciatív, máme tu hlavné kultúrne mesta Európy a takto môžeme vlastne kultúrne bohatstvo Európy sprítomniť, ale takisto aj vidiecké oblasti, možno také miesta, ktoré sú menej známe, tie by sme takisto mohli podporovať. Takže toto sú tie oblasti, kde by sme mali vytvoriť určité prepojenie, prepojenie medzi kultúrnym turizmom a turizmom participačným turizmom, to znamená, kde môžeme spolupracovať, kde sa môžeme zapojiť Čiže mm, súvisí to s, trochu s dizajnom, aby sme sa aj v tomto smere dostali trochu smerom vpred, aby sme sa nedržali iba toho, čo už máme také etablované. Je tu ešte stále veľa možností, ktoré môžeme rozvinúť, čiže mohli by sme rozčleniť tú ponuku a nemusím sa potom držať tak na sezóne. Ďakujem. Pán Kelly, ďakujem pekne. Myslím si, že Hanna povedala vo svojej prezentácii tie správne pripomienky, pokiaľ ide o dopravu. To je možno ten najhlavnejší výbor, ktorý sa zaoberá turizmom, ale je tu takisto množstvo aspektov, kde aj náš výbor má veľký potenciál pri rozvoji turizmu v rámci Európskej únie. Ako tu bolo povedané, vzdelávací turizmus, spirituálny turizmus, kultúrny turizmus, to si zaslúži rast, má to veľký potenciál práve v tejto dobe pretože nie každý chce ísť na pláž a tam sa slniť. Všetky tieto aspekty by sme mohli rozvinúť, tak ako tu bolo povedané, sme starnúcou populáciou, sme starnúcou populáciou a mali by sme skončiť s tou závislosťou na sezónach. Uh, mohli by sme to prepojiť s tými prezentáciami, ktoré sme už počuli. Čiže je tu možnosť uh, myslieť na mladých ľudí, na to by sme nemali zabudnúť a to by sme všetko mali dať nejako dokopy a je to teraz obrovská možnosť, aby sme rozvinuli e, turizmus aj túto ekonomiku, ktorá s tým súvisí, aby sme posunili ten európsky, tú európsku identitu, aby sme dobre mar- robili dobrý marketing pre turizmus a potom sa nám podarí skutočne dosiahnuť veľa. Ďakujem za slovo. Ďakujem, pán Fisas. Ďakujem pekne, pani predsednička. Ja som takisto presvedčený, že to je veľmi zaujímavá a prospešná iniciatíva prepojiť kultúru s turizmom. Chcel som povedať iba nasledovné. Pokiaľ ide o informácie, podľa mňa by bolo dôležité, aby sme tu mysleli na také veci, ako sú festivaly a koncerty, môžu to byť klasické koncerty alebo koncerty pre mladých ľudí. Všetky tieto podujatia musíme zobrať do úvahy a dôležitá je hlavne reklama. Dôležité je ak, možno dôležité je poznať, aké máme cieľové publikum a potom môžeme využiť tie prostriedky, ktoré sa dajú v rámci turizmu využívať, môžeme urobiť špeciálne ponuky a pre jednotlivé cieľové skupiny v rámci uh, klientov, alebo tu teraz myslím na šport, uh, Napríklad mohli by sme propagovať e, lyžovanie v Rakúsku alebo na Costa del Sol, čiže je tu viacero možností. Ale takisto je dôležité, aby sme aby nová e, diplomatická služba EÚ zohrala v tejto oblasti svoju úlohu. Snažíme sa prilákať turistov zo všetkých kontinentov sveta a preto je dôležité, aby dostali sprostredkované primerané informácie. Táto eh, služba pre vonkajšiu činnosť tu práve v tomto kontexte môže zohrať svoju úlohu pri podpore cestovného ruchu. Čiže to sú vlastne naši veľvyslanci noví, ktorí môžu zohrať skutočne svoju úlohu. Ja som eh, sa takisto chcel poďakovať eh, Hele za všetky aspekty, pretože máme určité druhy ehm, cestovného ruchu a myslím si, že tá správa zodpovedá príslušnej potrebe, ale chcel by som sa dotknúť dvoch aspektov. Čo sa týka európskeho kultúrneho rozmeru a poďakovať sa za to, že um, že sa zohľadnilo v správe množstvo aspektov, ktoré sa netýkali len jednej, jednej krajiny. Hovorilo sa e, o jednotlivých kláštoroch, o ráde svätého Jakuba, o cistercianoch a tak ďalej. Mnohé miesta môžu byť veľmi atraktívne práve pre tých, ktorí prichádzajú do Európy poprvýkrát a myslím si, že my by sme mali v tej to, že, že v tej správe máme príliš málo skúseností z oblasti dopravy. My by sme sa mali skutočne veľmi rýchlo pohybovať po Európe a komunikovať to. Nejde teraz o tie cestovné kancelárie, ktoré prichádzajú, kde, ktoré privážajú tisícky turistov v rámci víkendovej turistiky, ale ide o jednoducho veľmi rýchle, rýchlu, rýchly druh dopravy, rýchlo vlaky, napríklad medzi Bruselom a Londýnom alebo Parížom. Takže takýmto smerom by sa mali naše, e, by sa mali naše úvahy uberať. Ďakujem, pán Korea. Ďakujem pani predsednička. Ja by som chcel e, vypichnúť jeden aspekt, e, pani Ranner. Ona to v krátkosti povedala, ale ja som to, zrejme to povedala, ale ja som to nenašiel eh, v tom talianskom pretlmočení, som to nemal, takže ako môže byť prepojený šport a kultúra. V Taliansku, ale nielen v Talian, Taliansku je šport veľmi eh, silne prepojený s cestovným ruchom a naopak cestovný ruch so športom. A predovšetkým to platí pre eh, ľudí, ktorí v podstate nie sú úplne mladí, oni veľmi často hľadajú aj športové vyžitie eh, na svojich cestách. Takže ja som to eh, v podstate eh, nenašiel v tom talianskom preklade, ale možno, že to môžem niekde nájsť. Myslím si, že by sme mohli povedať do bodu 5, nie len to, čo sa hovorí, ale aj itinerár kulturál, to znamená, že sa tam nájdú e, znova odrazie tie e, e cesty, kultúrne cesty. E, tieto kultúrne cesty sú veľmi dôležité a ja by som to tam chcela dostať. E, dobre, potom mám problémy s druhým bodom, tak ako je e, uvedené, hovorí sa, že dôrazňuje, že je dôležité zvyšovať kvalitu vzdelávania prostredníctvom využitia programov, akými sú opatrenia mobility v rámci programu Leonardo da Vinci a Erasmus pre podnikateľov. Takže e, jednoducho e, si musíme e, uvedomiť, že svojimi aktivitami v rámci cestovného ruchu prinášajú peniaze do daného regiónu návštevníci. Takže um, ten, ktorý uh, podnikateľ, ktorý uh, sa nevie orientovať podľa jednotlivých aspektov, uh, podľa jednotlivých uh, potrieb uh, svojich návštevníkov, to nie je dobrý podnik, ten nie je dobrým podnikateľom a takého nechcem jednoducho podporovať. Myslím si, že by sme mali využívať uh, vhodné uh, vhodné programy. Erasmus sa tam nehodí jednoducho a uvidíme, a takisto Leonardo da Vinci ako výskumníci, takže to musíme nejako preformulovať. Potom, čo sa týka Visit Europe, to si pozriem, ešte som sa na to nepozrela, možno by sme tam mohli um, uviezť nejaké linky, napríklad eh, Európsky festival ale oni majú vlastnú platformu, ale keď eh, ich máte link na Visit Europe, choďte na platformu Festival, tak to bude napomocné pre ľudí, ktorí, si, ktorí sa pre tento druh kultúry zaujímajú. A takže myslím si, že ja sama urobím ešte niekoľko um, pozmeňovacích návrhov. Hela, chceš niečo povedať? Nie, ja chcem všetkým predovšetkým poďakovať. E, niektoré veci som si už zap písala, napríklad čo sa týka Visit, e, Visit Europe, že by sme e, tu motivovali regióny, ktoré z finančných a z iných dôvodov nie sú schopní sami sa na tú platformu dostať a potom čo sa týka vzdelávanie pre podnikateľov, tak e, to som si zapísala takisto. Čo sa týka športu, ako to spomínali kolegovia, to je veľmi um, horúca otázka a 10. novembra sa budeme snažiť predstaviť eh, regionálne príklady prepojenia cestovného ruchu a Európy v rámci ligy, lebo tam eh, na tom sa podiela eh, je to, je to športová liga, Maďarsko, Chorvátsko a Rakúsko sa na tom podielajú. No dobre, ale my si musíme urobiť nejaké prepojenie na cestovný ruch. Ehm, tam musí byť prepojenie, lebo šport síce je cezhraničný, ale jednoducho musíme tu mať e, priame linky, priame prepojenie na tému kultúru a cestovný ruch, ale v každom prípade sa budeme snažiť pozmeňovacími návrhmi to takto orientovať. Takže končím túto diskusiu. Chcem vás požiadať, aby ste si zobrali všetko so sebou, čo si zobrať mienite. Zajtra sme v inej budove, v budove Jan, takže bolo to 4Q1 je miestnosť, kde budeme zajtra ráno rokovať. Takže zajtra ráno na hlasovanie sa všetci dostavte, zoberte si hlasovacie kartičky, pretože je možné, že budeme mať rôzne názory, ktoré a smerom varovania, ktoré budeme musieť monitorovať. A v každom prípade sa pripravte na to, aby ste zajtra do poludnia zostali na hearingu od 10. do 13. Chcem tam všetkých vidieť. Ďakujem vám všetkým a želám príjemný večer. Koordinátorov poprosím, aby tu zostali. Okay. Takže poprosím, aby všetci nekoordinátori a ďalší spolupracovník e, spolupracovníci, tak aby sme mohli začať e, so zasadnutím koordinátorov. Herr Borgo ist neu im Ausschuss, hatte ich vergessen zu sagen.